Otváram zasadnutie našeho podvýboru. Budem pokračovať v polštine. Ešte raz srdečne vítajte, e, kolegovia. Dobre, funguje dobre tlmočenie? A teraz k programu, ktorý máte pred sebou. Máte k tomu nejaké poznámky? Nevidím, že by tomu tak bolo. Snáď ešte poznámka e, z mojej strany. Pani Lochbíler sa zúčastňuje služobnej cesty AFETu e, do New Yorku. A teda preto sa musíte uspokojiť dnes so mnou, ale napriek tomu verím, že naše zasadnutie bude plodné. A chcem vám ešte raz pripomenúť skutočnosť, že náš dnešný program začne hodinou otázok, potom bude aj témou Juhovýchodná Ázia okolo 10.30 alebo 11. hodiny sa budeme zaoberať situáciou v Parme. O 15. tu bude zástupca polského predsedníctva, potom bude téma témou Egypt potom situácia e, v Svazísku a potom situácia v Koreji a následne situácia e, v Gineji Konakry. Vidíte veľa vecí. Dúfam, že e, naša rozpráva k týmto rôznym témam bude zaujímavá. Teraz teda k prijatiu protokolu z zápisnice z minulého zasadnutia. Máte k tomu poznámky? Nie je tomu tak a v tom prípade tento protokol prijímame. Teraz oznámenia predsedajúceho. Teraz vám chcem pripomenúť nasledovné. Na poslednom plenárnom zasadnutí boli prijaté uznesenia e, k téme Irán a potom aj porušenia ľudských práv v tejto krajine. Vyjadrili sme e, obavy, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, predovšetkým pokiaľ ide o čoraz vyšší počet politických e, väzňov. E, problémy v, v justičnom systéme a podobne. Etnické menšiny sú pre- nasledované, ľudské práva sa porušujú a a ešte stále sa dejú popravy, stále sa vykonáva trest smrti a to platí mimochodom aj pre maloletých a preto sme vysvali k tomu, aby v Iráne došlo k zavedeniu moratória, pokiaľ ide o tieto popravy. Konštatovali sme však, že e, tieto snahy nepostačujú, takisto tiež budeme mať možnosť vypočuť si tu na zástupcu, ktorý za OSN sa zaoberá témou Iránu a to určite bude zaujímavá téma zaoberať sa ďalej témou e, e, Iránu. Ďalej potom doš, sme mali uznesenie, pok, pok, pokiaľ ide o e, egyptského občana El Fataha, kde sme skonštatovali že by mal byť okamžite prepustený z, z väzby a tiež sme skonštatovali, že e, súkromné osoby nemôžno e, postaviť pred vojenský súd. Toto e, odsudzujeme. Najnovší vývoj v Egypte má dobrú dynamiku 28. Mm, decembra, e, novembra sa uskutočnil summit vo Washingtone a vyzvali sme k tomu, aby EÚ e aj Spojené štáty zintenzívnili svoju spoluprácu, aby sa napomohlo vývoju demokracie takisto otázka obchod, investície, zamestnanosť. Obe strany parlament vyzval, aby rozhovory medzi e, Izraelom a Palestínou boli, boli e, podporované a tiež zasadzovanie sa o to, aby sa rešpektovala vôľa e, palestínčanov stať sa členom OSN. Ďalej Severná Afrika, demokratické procesy a snaha, aby Irán nepredstavoval nebezpečenstvo pre medzinárodnú bezpečnosť, predovšetkým pokiaľ ide o úsilie e, smerom k vývoju jadrových zbraní. Výbor AFED 17. novembra e, prijal vyhlásenie, pokiaľ ide o výzvanie EÚ, aby sa prijali všetky možné úsilia k e, smerom k podpísaniu e, dohody už tento rok. Takisto sa povedalo, že tieto rokovania musia byť v súlade s uznesením parlamentu Ide o to, že preverenie rozsudku proti Julii Timošenkovej je nevyhnutné. Je to problém, pokiaľ ide o e, zmluvu o pridružení. Pokiaľ ide o zdravotný stav e, Julie Timošenko, e, sme dostali správe, boli tu mnohé výzvania k solidarite Európsky parlament e, sa tu e, zhodol. Takisto v novembri sme mali aj deň boja proti násiliu e, na ženách. Nejde tu len o túto nejde tu len o túto formu násilia, ale vôbec všeobecne sme mali rozpravu o násilí, boli tu ženy, z Konga, z Afganistanu, predovšetkým pokiaľ ide o ozbrojené konflikty v týchto krajinách. Bezpečnostná e, rada e, OSN sexuálne násilie e, prezentovala ako určitú vojenskú taktiku. Sú tu určité pokroky v medzinárodnom práve a to viedlo k tomu, že toto násilie, sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch možno lepšie stíhať 125 krajín prijalo špecifické na, e, zákony v boji proti e, násiliu v domácnostiach. To je určitý pokrok oproti situácii pred desiatimi rokmi. Mnohé treba ešte urobiť a my ako Výbor pre ľudské práva musíme ešte mnohé urobiť, aby sme sa touto otázkou nadalej zaoberali, pretože zostáva otvorených ešte viacero otázok. Ďalej potom sme, sme sa zaoberali s Alešom Bielackým, ukrajinský bojovník za ľudské práva, ktorý bol aj tu u nás v júni tohoto roku. A myslím si, že jeho vystúpenie pred Afetom viedlo k tomu, že Bielorusko takto tvrdo reagovalo, bol zatknutý a odsudený na na a, trest, e, ktorý viedol k tomu, že k tvrdeniam, že e, robil daňové podvody, preto veľmi tvrdý trest. Predseda parlamentu tomu prijal e, tlačové vyhlásenie. Toľko teda informácie e, k najnovším uzneseniam parlamentu. A teraz si myslím, že by sme prejsť k bodu číslo 4, a to je hodina otázok. Prvú otázku vypracovala pani Nielsen. Nech sa páči, venujme sa tejto otázke. Eh, eh, ehm, Ďakujem, pán predseda. Poprosili ma, aby som prevzala otázku mojej kolegyne. Nie je eh, v New Yorku, ale neskôr sa e, k nám pridá, príde z Francúzska. Myslím si však, že otázka Európskej komisii bola posunutá a je to celkom aj jasná otázka, si myslím. Ide o rodovo špecifické formy e, týrania a otázka znie, či nové smernice, ktoré Európska únia v tejto oblasti vypracovala, ktorá v boji proti týraniu, akým spôsobom komisia sa chce postarať o tom, že rodovo špecifická de, e, dimenzia pri týraní je adekvátne zohľadnená v, tej, v týchto smerniciach. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Slovo má v tejto veci pán Svan. Thank you very much. Um, well, the... Ďakujem pekne. Prípady e, týrania, ktoré sú spomenuté v tejto otázke, e, znásilňovanie a tak ďalej, ako sa to tu o tom píše, tie riešia iné smer, usmernice, usmernenia kde ide o násilie a diskrimináciu e, žien a dievčat. V decembri 2010 pracovná skupina Rady k ľudským e, právam prijala množstvo globálnych a regionálnych priorit pre tieto usmernenia, ktoré obsahujú aj v predčasné, včasné a vynútené manželstvá, to je kampaň, ktorá má byť spustená. Politická účasť žien ďalej na politike. Ženská obriezka, to sa plánuje na rok 2012 a sexuálne e, násilie a znásilňovanie v ozbrojených konfliktoch, takisto zamýšľané na budúci rok. Takže podstata e, sa rieši. Ale naozaj je tu e, revízia usmernení EÚ k týraniu. A tento proces sa e, dovršuje v spolupráci s členskými krajinami EÚ a s občianskou spoločnosťou s cieľom E, zostáva snaha ovplyvňovať tieto krajiny, aby prijali príslušné opatrenia proti e, násiliu a týraniu. V tejto súvislosti je tu aj v usmereniach špeciálna kapitola pre skupiny, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a tu ide o nabádanie tretich krajín, aby zaviedli normy a štandardy týkajúce sa e, žien popri ešte ďalších skupinách, ktoré si vyžadujú osobitný prístup. Takže to sú tie modality, ktoré sa finalizujú prostredníctvom tohto konzultačného procesu. A tu sú teda tieto dve série usmernení násilie proti ženám a týranie. Tieto dve témy sa tu spájajú. Dúfam, že to vám poskytuje dostatočný prehľad o tejto otázke. Ďakujeme. Pani Brispos, máte doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne. Chcem komisii poďakovať za informácie, ktoré nám poskytla, pričom pre nás všetkých je podľa mňa dôležité, aby táto problematika ako taká sa vôbec riešila, či už v rámci tejto smernice alebo niekde inde. To nie je podstatné. Dôležité je, že tieto dva balíčky sa tu spájajú a spoločne sa predkladajú. To pred, podľa mňa bola celkom jasná odpoveď. A určite budeme touto vecou e, sa ešte aj ďalej zaoberať. Ďakujem. Druhá otázka sa týka dvoch izraelských e, zákonov, pokiaľ ide o činnosť mimovládnych organizácií. Prepačte, zmenili sme poradie, ako ste si všimli. Poprosili ma, aby som ešte po, po, najprv e, riešil otázku pani Andrikiene, kde ide financovanie e, pre Kubu. Ďakujem. V mene kolegyne Andrikiene by som chcel predložiť túto otázku. Táto otázka sa zameriava na Európsky e, nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ktorý na, a, e, nahrádza Európsku iniciatívu. Vieme, že to má obrovský rozpočet, implementuje sa jednotlivými tendrami financuje sa e, viac ako 1200 projektov v 100 krajinách a otázka znie, prečo Kuba, e, krajina e, s tak zlou situáciou v oblasti ľudských e, práv, nie je v rámci tohto nástroja, v rámci e, cieľu 1. A posledná časť otázky snad znie, ktoré kubánske projekty by boli e, primerané na financovanie O odpoveď poprosíme pána Jana Logidu sa Elas. Ďakujem a dobré ráno všetkým. Pokiaľ ide o otázku, ktorá tu zaznela, chcel by som povedať pred rokom 2008, kedy sa, teda od roku 2008, kedy sa nadviazala spolupráca, sme mali naozaj množstvo projektov, ktoré sa v, e, v rámci EHDR e, financovali, ale tie väčšinou sa zameriavali na e, projekty typu sociálnej kohézie. V nedávnej dobe sme podporu presmerovali do podobných operácií ako aj predtým. cez rozpočtové riadky pre neštátnych aktérov. To, čo sa teda začalo v roku 2008, Nuž, e, máme oveľa väčší dopad na rovnaký e, počet aktérov touto rozpočtovou linkou. 3 milióny sa alokujú práve e, tieto projekty. Predtým to bolo len asi 300 tisíc. Pokiaľ ide o EHDR, treba povedať, že veľmi otvorený spôsob, akým sa tieto projekty realizujú, a vychádzajú tiež z toho, že na Kube vláda tieto aktivity nepovažuje za aktivity v súlade s aktuálnou legislatívou, sledujúc líniu, kde e, e, môžu tie projekty implementovať buď príjemcovia, alebo tí, ktorých realizujú za veľkého rizika, Situácia so Spojenými štátmi je zložitá. Skutočnosť, že jeden z operátorov bol, bol zatknutý a odsudený na dlhý e, trest po vezení. Nielen táto osoba, ale aj celá e, operácia sa ohrozila takisto vzťahy so Spojenými štátmi. Európska komisia a Európska zahraničná služba zostávajú v plnom e, nasadení, pokiaľ ide o podporu ľudských a politických práv a naďalej vykonávame politický dialog s Kubou a veríme, že sme e, politický dialog výrazným spôsobom posunuli vpred, hoci samozrejme sa nedá povedať, že politický dialog s Európskou úniou je, je jediným alebo hlavným dôvodom pre rozvoj v oblasti ľudských práv. Napriek tomu politický dialog prispel tiež k nedávnemu prepusteniu politických väzňov na Kobe. Na základe Amnesty International a ich správy nie, nie je pravdou, že neexistujú politickí väzni na Kube. To je rozhodný E, dôležitý politický vývoj, politický dialog, zapájania sa tejto politike Európskou úniou a členskými krajinami e, prináša teda svoje plody. My teda samozrejme, ako som už bol povedal, veríme že ľudské práva sú v centre našej komunikácie s Kubou a politickým dialogom to veľmi intenzívne budeme aj dosledovávať. Commission? No. E, Mr. Donskis, have you a question? Dziękuję bardzo. Y e, Przejdziemy do pytania, które zada pani poseł Takže teraz by sme prešli na otázku pani Tripkos. Ide o isté záležitosti, ktoré v podstate e, stiažujú Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ide v podstate o situáciu nie vlád, ale situáciu v Izraeli. Nie je v podstate to poprvý raz, čo diskutujeme o tejto problematike aj vo výbore, aj v parlamente ako takom sme e, vlastne už niekoľkokrát vyjadrili svoje obavy. Minulý rok sme dokonca e, odhlasovali stanovisko k tejto téme, ale musíme e, konštatovať, že pred niekoľkými týždňami v Knesete vo výbore pre ľudské práva sa hlasovalo o celej rade záležitostí e, a predovšetkým tam ide o to, že práca e, rôznych mimovládnych izraelských organizácií bude ohraničená a obmedzená. Ide v podstate o, o istým spôsobom obmedzenie finančných prostriedkov, ale obávame sa, že vlastne tu ide o, oklieštenie e, slobody prejavu e, v Izraeli. A viem veľmi dobre, že tieto e, návrhy zatiaľ ešte neboli prijaté na plenárnom zasadnutí Knesetu, pretože sa o nich veľmi diskutuje v nadväznosti na rôzne politické zoskupenia, ale tieto návrhy sú v... O nich sa hlasovalo už vo výbore pre ľudské práva a celkom určite sa v podstate e, počíta s tým, že e, tieto zmeny budú presadené a preto som sa obrátila s celou radou otázok na komisiu. Toto sú otázky, ktoré som predložila v písomnej forme a bolo by dobre, keby som na ne dostala odpoveď. Veľmi pekne ďakujeme. Pane, ďakujem vám za slovo, pán predseda. V prvom rade Keď sme sa dopočuli o tejto plánovanej legislatíve, skutočne e, to v nás vzbudilo obrovské obavy, pretože keď sa pozrieme na návrh tejto legislatívy, na to, čo sa navrhuje, to skutočne nie je v súlade e, s tým, ako uvažujeme my o ľudských právach a o spôsobe, ako vlastne občianská spoločnosť má fungovať a tým pádom ten dialog s Izraelom nie je jednoduchý. Hovorili sme sa aj, rozprávali sme sa aj e, s veľvyslancom Izraelu pri EÚ a skutočne chceme, e, ako náhle by sa odhlasovala takáto legislatíva, vyjadriť naše veľmi vážne obavy aj rade, aj komisii. Druhý bod. Táto iniciatíva bola teraz zmrazená z izraelskej strany a zjavne je to dôsledok faktu, že na nich bol vyvíjaný veľmi veľký nátlak zo strany Európskej únie aj zo strany iných krajín. Ale samozrejme, že keď sa takýto návrh objavil, to neznamená, že sa neobjaví znova, takže budeme musieť na to dávať pozor. A skutočne si myslíme, že máme ešte na programe politický dialog s Izraelom, ktorý sa má konať na budúci týždeň Takže tak, ako hovoríme, budeme monitorovať túto situáciu. Ešte by som chcel povedať niekoľko pripomienok v nadväznosti na to, ako sme reagovali na toto legislatívu. V prvom rade by som chcel povedať následovné. Existuje potreba koordinácie medzi členskými štátmi, komisiou a externou službou rady, pretože naozaj sa musíme skoordinovať, pokiaľ ide o túto otázku. Minulý týždeň prebehlo stretnutie výboru pre vzťahy s Izraelom tu v parlamente v novej zostave A naši priatelia z Knesetu počiarkli, že niektorí z nich skutočne majú veľmi veľké obavy v nadväznosti na prijatie takéto legislatívy v Izraeli. Takže skutočne budeme musieť využívať aj naše bilaterálne vzťahy a istým spôsobom uh, ustavične hovoriť o týchto veciach v nadväznosti na Izrael. Je veľmi dôležité, aby sme to robili a tým pádom sa tie veci stanú transparentnejšie, čo je dobre a posilní to naše vzťahy s Izraelom, pretože tu nie je len o to, že by sme povedali, viete, trošku nás trápi táto legislatíva, ktorú chcete v Izraeli prijať. Nie, musíme skutočne sa angažovať, musíme s nimi diskutovať, musíme v podstate uh, diskutovať aj s ľuďmi priamo v izraelskom parlamente. Musíme skutočne pracovať konštruktívne a pozitívne a povzbudzovať um, ostatných k takejto diskusii. A ešte posledná pripomienka je následovná z mojej strany. Keď isté iniciatívy takéhoto druhu sú prijaté, častokrát v podstate za tým sú nejaké skryté agendy a skryté ciele. Musíme samozrejme chápať takýto jav sú isté otázky, ktoré sa musíme snažiť v podstate pochopiť, ale nemusíme s nimi súhlasiť. A toto je samozrejme jedna z takých vecí, pretože sa skutočne snažíme pochopiť, že prečo sa vlastne vôbec vypracoval takýto návrh v nadväznosti na mimovládne organizácie. A potom znovu budeme sa musieť snažiť nejakým spôsobom transparentnosť do tohto všetkého E, dostať a monitorovať situáciu. Chceme samozrejme, aby mimovládne organizácie fungovali efektívne a dobre v Izraeli, keď si samozrejme uvedomujeme, že e, z času na čas to môžu byť isté mimovládne organizácie, ktoré nepracujú úplne pozitívnym spôsobom, tak ako by mali pracovať. A zatiaľ prirodzene budem využívať, e, budeme využívať tie nástroje, ktoré existujú, bilaterálne, multilaterálne, financovať projekty v nadväznosti na Izrael, vlátanie podpory e, mimovládnych organizácií, ale prirodzene, že budú financované len také akčné kroky, ktoré sú naozaj patrične opodstatnené, odôvodnené. A ja si myslím, že pokiaľ ide o tento región, je veľmi dôležitá pozitívna akcia z našej strany. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pán predseda. Chcela by komisia niečo pridať k tomu, čo sme práve vypočuli? Len praktická záležitosť, pokiaľ ide o pani Brepus a to, na čo sa pýtala v nadväznosti na nové financovanie organizácií pre ľudské práva. Tak ako kolega z IES uh, e, už konštatoval, nielen, že nebudeme znižovať tieto finančné prostriedky, ale viac ako, pripis, písali sme viac ako 500 tisíc eur v nadväznosti na organizácie v Tel Avive a samozrejme, že budú môcť budú sa môcť určiť tie najvhodnejšie účely. Môže to byť napríklad prostredie, zlepšovanie prostredia, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť alebo o mm, počiarknutie prejavu, slobody prejavu a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré samozrejme pravdepodobne e, budú musieť byť aj zdanené, e, ale samozrejme, že potom už nebudeme môcť nejakým spôsobom vlastne túto zdanenú časť e, financií dostať, ale mali by sme sa na to pozrieť v budúcnosti, si myslím, z e, takého všeobecného e, hľadiska. Veľmi pekne ďakujeme, pán Dešetci. Žiada ešte niekto slovo, o slovo? Chcel by ešte niekto prehovoriť? Ďakujem vám za slovo, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať i EES a Európskej komisii za tieto informácie, ktoré sme dostali. Naozaj si myslím, že je veľmi pre nás dôležité, aby sme e, skutočne sledovali túto iniciatívu veľmi detailne. A to z toho dôvodu, že pokiaľ ide o takéto iniciatívy, je v tom vždy isté inherentné nebezpečenstvo. Nechceli by sme eskaláciu násilia. Nechceli by sme v podstate, aby sa k týmto mimovládnym organizáciám alebo nadáciám začala um, nalepovať negatívna nálepka. Už v podstate boli isté hrozby smrti, uh, ktoré boli adresované ľuďom, ktorí pracujú v týchto organizáciách. A ja si skutočne myslím, že tie legislatívne návrhy by mohli mať dopad, i keď ich samozrejme Kneset ešte neprijal. Organizácie pre ľudské práva by mali dvakrát rozmýšľať pred tým, ako budú prispievať k nejakému vyšetrovaniu, takému vyšetrovaniu, ako je Galstonová správa a tak ďalej nechcú v podstate sa vystavovať riziku, takže naozaj veľmi, veľmi uvažujú o tom, že či sa budú angažovať v nejakej veci alebo nie. Musíme skutočne toto detailne sledovať, pretože absolútne odsudzujeme takéto iniciatívy. Máme veľmi veľa ľudí, ktorí sú za týmto pretože deklarácia ľudských práv OSN je veľmi jasná a dúfam, že sa nám podarí uspieť v preventívnych krokoch a, a, a budeme schopní zabraniť tomu, aby sa v budúcnosti niečo takéto prijalo. Ďakujeme veľmi pekne. Žiada ešte niekto ďalší o slovo? Chceli by ste ešte k tomuto hovoriť? Ja som v podstate vám chcel len pripomenúť, tak ako som povedal už predtým, na budúci týždeň budeme mať e, politický dialog s Izraelom a celkom určite zaradíme aj túto otázku na program a budeme vás naďalej informovať o tom, čo sa stane, nech sa stane čokoľvek, budeme to samozrejme aktualizovať. To je prirodzene záležitosť, ktorá sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. Ale budeme to sledovať a chceme v podstate naozaj spolu s vami presadzovať transparentnosť. To znamená, že vás budeme informovať e, o tom, čo sme dosiahli v nadväznosti na naše stretnutie s Izraelom na budúci týždeň. Veľmi pekne ďakujeme. Takže tým pádom sa dostávame k ďalšej otázke, ktorú predložila Anna Gomez. Pán Diego predloží túto otázku. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Anna Gomez, naša kolegyňa, bohužiaľ sa nemôže dnes zúčastniť tohto zasadnutia a požiadala ma, aby som predložil túto otázku ja sám. A toto je samozrejme záležitosť, ktorú v plnom rozsahu podporujem. Ide o dokument, ktorý dokumentárny film, ktorý v podstate financovalo la OSN v Afganistane. Ide tam o zneužívanie ľudských práv. A v mnohých prípadoch ide o zneužívanie žien. Je to samozrejme veľmi, veľmi citlivá záležitosť a priamo sa spája s tým, prečo vlastne podporujeme ľudské práva. Tento film, ktorý sa volá Nespravodlivosť, Injustice, bol ukončený v marci a bol financovaný respektíve producenti dostali isté finančné prostriedky na tento film. Ale po ukončení tohto filmu Európska únia e, sa stiahla e, z financovania a veľké obavy sú, pokiaľ ide o bezpečnosť tých žien, ktoré boli e, v tomto filme zobrazené, respektíve ktoré tam vystupovali. Spolu s Annou Gomez chceme predložiť nasledovnú otázku. Chceme v podstate počuť, že či toto rozhodnutie padlo z politických dôvodov, alebo či to bolo skôr v nadväznosti na obavy e, o bezpečnosť tých žien, ktoré boli v tomto filme zobrazené. A takisto, a toto je súčasť tej otázky, nemôžeme prestať e, upozorňovať na to, čo je veľmi mm, sivý, veľmi um, nepriaznivý, nespravodlivý systém v Afganistane a budeme musieť tlačiť na ich súdnictvo, aby presadzovali istú reformu. To znamená, že to je vlastne to vš- vo všeobecnosti to, o čo nám ide. My sa snažíme trošku zmeniť tú situáciu v Afganistáne a táto situácia nám um, situácia je taká, že e, máme z ďalšieho vývoja skutočne veľké obavy. My by sme naozaj mali presadzovať slobodu jednotlivcov a práve preto predkladáme túto otázku komisii a externej akčnej službe. Ďakujeme, pán Prody, za túto otázku. Takže čo sa vlastne stalo pokiaľ ide o IES Barekolekska. Chcela by som vám poďakovať za túto možnosť v nadväznosti na vysvetlenie toho, čo sa vlastne stalo. A môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o túto samotnú tému, je to naozaj záležitosť, ktorá je prioritou, pokiaľ ide o našu agendu. A my samozrejme takisto sa snažíme upozorňovať na situáciu, v ktorej sa nachádzajú ženy a na ich práva v Afganistane. Dovolte mi, aby som vám vysvetlila, že čo sa stalo. Keď e, v podstate e, komisia odsúhlasila takéto financovanie e, v nadväznosti na demokraciu a ľudské práva, my sme presne v podstate povedali, že to bude um, zamerané na situáciu osvetlenia ľudských práv práv žien v Afganistane. Išlo o ženy, ktoré sú v podstate mm, nejakým spôsobom vo väzení um, a samozrejme, že toto v podstate istým spôsobom začalo ohrozovať náš dialog s afgánskou vládou, ale aj e, s organizáciami pre ľudské práva a tak ďalej skutočne v tom filme, v tej finálnej verzii vznikli veľmi mnohé obavy, pokiaľ ide o tento film, pretože tento film skutočne rieši základné problémy v nadväznosti na um, trestný uh, väzenský systém v Afganistane, ale robí to takým spôsobom, že sa vlastne úplne otvorene odkrýva identita tých žienok, ktoré tam ide. A ja si naozaj uh, Myslím, že nemusíme v podstate vysvetľovať, že v konkrétnom afganistánskom kontexte to samotné odhalenie ich identity, to by vlastne vystavovalo tieto ženy a ich príbuzných e, obrovskému ohrozeniu ich života. A práve z toho dôvodu vlastne sa rozhodlo, že tento film nie je možné vysielať v súčasnej forme. A chcela by som zdôrazniť v súčasnej forme. A aby som e, to povedala ešte jasnejšie, to je krajina, kde obeď násilia alebo znásilnenia je vlastne hambou pre rodinu. A ide tam vlastne o e, zabíjanie z titulu obhájenia cti patričnej rodiny. Takže to rozhodnutie, že sa nedovolí, aby sa premietal tento film v súčasnej forme, to bolo rozhodnutie, ktoré padlo vyslovene v nadväznosti na bezpečnosť týchto žien. A môžem vás ubezpečiť, že toto rozhodnutie pre nás nebolo ľahké. Prebiehali mnohé konzultácie v nadväznosti na delegácie, komisiu a tak ďalej. A môj kolega sedí vedľa mňa, on, vedľa mňa ona sa zúčastňovala týchto diskusí a išlo aj o rôzne mm, rozhovory e, s expertmi. A na ľudské práva a konzultovali sme mnohé e, subjekty predtým, ako vlastne sme dospeli k takémuto rozhodnutiu, ktoré urobila táto delegácia. Čo je v podstate pre nás dôležité v nadväznosti na túto záležitosť, je to, že tie ženy, ktoré sú portretované v tomto filme, tie konštatovali, že tento film nech, že nechcú, aby sa tento film premietal v Afganistane. Špecificky o to požiadali a povedali to veľmi jasne. Povedali, že ak by tento film bol uh, premietaný v Afganistane, že sa nedá v podstate uh, vlastne zabraniť tomu, že by e, sa takýto film dostal na e, internet, na YouTube alebo niekde podobne a vlastne tým pádom by sa dostal aj do Afganistanu. My sme e, sa rozprávali s režisérom filmu, požiadali sme ho, aby vlastne prestrihal tento film, respektíve aby skryl identitu týchto žien, aby vlastne zahmlil ich tváre, aby nebolo možné ich ľahko roz, rozoznať a tak ďalej. Bohužiaľ, ale filmári uh, s tým nesúhlasili, neurobili to. A teraz reagujem na druhú časť otázky. My plne samozrejme súhlasíme s tým, že je potrebné vlastne um, isté veci riešiť, pokiaľ ide o väzenský systém, pokiaľ ide o situáciu žien, ktoré sú uväznené v Afganistane a práve z toho dôvodu sme vlastne si objednali tento film a presadzovali sme to v tomto kontexte. My sme si samozrejme veľmi dobre vedomi toho, že právny štát v Afganistane je veľmi slabý a že ženy a deti sú naozaj tie najzraniteľnejšie eh, bytosti v celej tejto spoločnosti, nie len proste v sociálnom kontexte, ale aj v ekonomickom kontexte. A z toho dôvodu vlastne sme eh, považovali za prioritnú eh, reformu súdnictva a väzenstva. Takisto samozrejme sme chceli upozorňovať na rodinné právo, ústavné právo a okrem toho samozrejme sme sa snažili presadzovať poskytovanie e, služieb ženám, ktoré e, boli nejakým spôsobom e, vystavené násiliu v rodinách. A samozrejme, že pokiaľ ide o Afganistan, zmena tejto situácie je istým procesom a prirodzene, že táto zmena nenastane zo dňa na deň. Budeme musieť naozaj sa snažiť o túto zmenu a presadzovať takúto zmenu rôznymi cestami, vrátane politického dialogu s afgánskymi orgánmi. A samozrejme, že my v podstate sa nevyhýbame um, nastoleniu takýchto otázok s afgánskou vládou, kedykoľvek je to možné. Samozrejme, že komisia uh, je za to, aby sa identifikovali takéto praktiky, ale nemôžeme to spraviť za cenu ohrozenia života týchto jednotlivcov. A samozrejme, že um, predbežný zákaz tohto premietania tohto filmu nemá nič dočinenia s politickou situáciou a tak ďalej. Ale samozrejme, že to môže ovplyvniť naše vzťahy e, s vládou a e, my sa snažíme predovšetkým samozrejme zabrániť tomu, aby sa odhalili identity jednotlivcov, ktorí vystupujú v tomto filme, pretože sme si vedomi toho, že takéto odhalenie by mohlo v podstate ich mm, vystaviť hrozbe smrti a ešte zhoršiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Ďakujem vám. Áno. Je mi ľúto, že som oznámil, že vystúpi vaša kolegyňa, ale žiaľ, tak to bolo uvedené na dokumentoch. Poprosím za pochopenie. Pán Prody, chceli by ste položiť otázku? Nech sa páči. Ehm, sì, molto brevemente, ecco, eh, allora... Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte stručne, aby som povedal, že keď takto vyzerá situácia, vlastne bolo možné už dopredu vedieť, k čomu to povedie. To znamená, že už dopredu bolo možné stanoviť príslušné podmienky na to, aby sa vlastne absolútne od začiatku zabezpečilo to, aj bola garantovaná bezpečnosť všetkých zapojených osôb. No a čo sa týka tohoto dokumentárneho filmu, predsa už bol zaplatený, boli zaplatené náklady, to znamená, že dalo by sa povedať, že nemáme teraz nejaký veľký priestor na manévrovanie a myslím si, že e, toto je dôležité svedectvo situácie. Samozrejme, aj my sme toho názoru, že je dôležité chrániť tieto ženy. Vieme, aký zložitý bol ich osud, aké utrpenie zažili. Ale ten problém, ktorý tu vlastne je, ak som to teraz správne pochopil, tak spočíva v tom, že tento dokumentárny film vlastne je teraz nepoužiteľný, alebo sa neplánuje absolútne použiť. E, ďakujem pekne za položenú otázku. Tento dokument môže byť iste použiteľný a ako som už vysvetlovala, to, vysvetle, to odôvodnenie, prečo by sa to nemalo vysielať v terajšej forme, to rozhodnutie nebolo jednoduché. My sme si dobre vedomi toho, že na jednej strane keď sa poukáže na to, aká je situácia žien v väzení, môže to pomôcť zlepšiť všeobecnú situáciu eh, žien v Afganistane, lebo je tam množstvo ľudí, ktorí sú v podobnej situácii, ale na druhej strane sme si uvedomili, že jednoducho nemôžeme, nesmieme tieto ženy vystaviť takéto hrozbe a bolo možné dospieť tomuto názoru, až keď sme videli finálnu verziu tohoto filmu, vlastne tú verziu, ako je teraz. To znamená, že ten film je možné ešte upraviť a iste by sme vtedy mohli využiť presne na tie účely, prečo sa vlastne objednal tento film. Ďakujem. Well, <clears throat> thank you. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo sa týka SVČ, my veľmi úzko spolupracujeme s ďalšími aktérmi tejto oblasti. A dovolte, aby som ešte zareagovala, doplnila, že samozrejme nebojíme sa otvárať takéto témy pri stretnutí s afgánskymi orgánmi. Robíme to po každý krát, keď je to len možné. Pôsobíme, tak povediac, na súkromnej úrovni prostredníctvom našich zástupcov na našej misie a potom samozrejme aj verejne Chcela by som spomenúť jedno, jednu, jeden aspekt, ktorý bol veľmi dôležitý. Množ, bolo, bola veľká diskusia o novom zákone o útulkoch. To bol zákon, o tom sa diskutovalo v Afganistane a hovorilo sa o tom, či to je vôbec eh, dobrý rámec, ako regularizovať celý ten rámec a jednoducho bolo by to veľmi zložité, ďaleko by to siahalo a bolo by to vlastne podobné tejto téme, o ktorej tu dnes hovoríme a vlastne by to vedlo k tomu, že by to ohrozovalo životy žien. To znamená, že by to umožnilo medzinárodné spoločenstvo, bola, boli by tam ďalšie možnosti na porušovanie ľudských práv. Preto medzinárodné spoločenstvo sa stretlo aj vysoký zástupca pre príležitosti sa nad tým zamysleli a vydali vyhlásenie. Boli to zapojené ďalší, ďalší dôležití aktéry. A hovorilo sa o tom, že takýto zákon o útulkoch medzičasom sa dopracoval takej formy, že ho vlastne aj schválili ľudskoprávne organizácie pôsobiace v krajine a toto je cesta, ako je možné riešiť takéto témy v tej krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne. A samozrejme, toto všetko sú otázky, ktoré máme dnes na programe nášho výboru. Dostame sa k ďalšiemu bodu, ktorý bol naplánovaný na 10.30. To znamená, že máme ešte vlastne polhodinovú prestávku, no a stretneme sa o polhodinu. Ladies and gentlemen, we will start with this point about human rights situation in Saudi. Dobre, kolegyne, kolegovia, takže môžeme pokračovať v našej schôzi. Teraz sa budeme zaoberať špecificky témou Západnej Papuji a Indonézie. Dovolte, aby som prešiel do polštiny. Srdečne vítam państwa v... E, Dobrý deň, srdečne vás všetkých vítam Teraz sa uskutoční vypočutie, ktoré sa týka situácie, situácie v súvislosti s ľudskými právami v juhovýchodnej Ázii. Okay. Have you translation? Dobre, takže technické problémy sme vyriešili. Zdá sa, že aj tlmočenie funguje, takže ešte raz vás tu srdečne vítam. Naplánovali sme vypočutie, ktoré sa týka situácie v oblasti ľudských práv v východnej Ázii a špecificky sa zameriame na západnú papu. Už dávno sme nemali možnosť sa zaoberať touto témou. V súčasnosti by sa dalo povedať, že Indonézia sa stala otvorenejšou, slobodnejšou spoločnosťou. Zároveň vieme ale, že všetky tieto zmeny, ku ktorým dochádza, všetky tieto pozitívne zmeny v Indonézii vedú k tomu, že mm, tento štát by sa mohol stať určitým modelom, určitým vzorom pre štáty, ktoré zažívajú arabskú jar. Ale napriek tomu sú v tom štáte určité problémy, sú tam štruktúrálne problémy, ako aj problémy s korupciou. Okrem toho, existujú aj určité problémy, ktoré sa týkajú obyvateľstva v regióne západnej Papuji a tieto, tieto, tá situácia je znepokojujúca. Takže západná Papua je západnou časťou Novej Gvinei. Je to e, súčasť e, Indonézie od roku 1969 na základe dohody. Od tejto doby sa indonéska vláda snažila predovšetkým vojenskými prostriedkami dominovať, byť dominujúcou silou na tomto ostrove a snažila sa zachovať toto svoje postavenie v, v regióne. Samozrejme, e, zo strany obyvateľov Papuji tam bol odpor, snažili sa voči tomuto vplyvu Indonézie sa brániť. A tento prístup alebo táto situácia potom viedla k tomu, že neustále dochádzalo k porušeniu ľudských práv v západnej Papuje. Dnes sme pozvali viacerých rečníkov, ktorí sa výborne vyznajú v tomto regióne Chcel by som povedať, že každý rečník bude mať dispozícii približne 10 minút. Dôležité je, aby sme potom mali ešte možnosť diskutovať, takže je nutné držať stanovený čas. A čo sa týka našich rečníkov, samozrejme zodpovedajú otázky poslankyň poslancov. Ešte som chcel oznámiť, že máme tu prítomného alebo bude tu prítomný, prítom, prítomný jeden, jeden host z Holandska. Mm, Zase, že nereaguje, takže dá sa povedať, že zrejme nie je ešte v miestnosti. A keď prídu naši hostia, samozrejme budeme veľmi radi. Ako prvý vystúpi pán Barber, ktorý je koordinátorom TAPOL. TAPOL znamená po indonésky politický väzeň a pán Barber v rámci Tapolu sa zaoberá ľudskými právami a zasaduje sa za demokraciu a ľudské práva v Indonézii. Ako som teda spomínal, pán Barber je koordinátorom Tapolu a on nám popíše aktuálnu situáciu eh, v Indonézii. Nech sa páči, máte slovo pán Barber. Good morning. Príjemné dopoludnie. Ďakujem pekne, pán predseda, ako aj členovia vášho podýboru, že môžem dnes vystúpiť s vami, a e, pred vami s témou západnej Papuji. Dovolte, aby som moju prezentáciu rozdelil na tri časti. Prvá časť sa bude týkať e, informácií o pozadí v západnej Papuje druhá časť sa bude zaoberať aktuálnym politickým udalostiami a tretia časť sa bude zaoberať špecifickým problémami v oblasti ľudských práv a kde budú aj návrhy konštruktívnych riešení, ktoré by mohli umožniť vytvoriť e, tú možnosť pre e, nevyhnutné mierové riešenie konfliktu v západnej Papuje. Chcel by som povedať, že toto je veľmi dôležitá doba, aby sme hovorili o západnej Papuji. E, napätie rastie, a o dva dní sa uskutoční štátny sviatok Papuji. To znamená, že 1. december 1. decembra 1961 sa uskutočnil proces, ktorý eh, bol pod vedením eh, holandskej eh, kolonelej vlády a takto bolo možné umožniť to, aby západná Papua vlastne si vytvorila svoje štátne symboly, ktoré boli potom schválené a prezentovali sa za prítomnosti holandských úradníkov. A potom, pr, odtedy 1. december sa, sa slávi ako Deň nezávislosti. Tohto ročné výročie je špecificky dôležité, lebo je teda 50. výročie a okrem toho e, sa to deje v, v aktuálnej situácii nestability a násilie v regióne. Jeden e, rešpektovaný katolícky kňaz a koordinátor e, mierovej siete, siete na Papuje sa mal zúčastniť tohoto podujatia, ale nemohol prísť, lebo e, nepokojnej situácie, ktorá sa deje u neho doma. A potom po mojej prezentácii som si dovolil prečítať jeho posolstvo, ktoré vám zaslal. Samospráva západnej Papuji sa nikdy neudiela, ale tak, ako povedal pán predseda, e, bol tu kontroverzný proces, ktorý sa označil ako Act of, Free, Act of Free Choice a tak sa vlastne západná papuja stala súčasťou Indonézie. Od tej indonéskej orgány e, prostredníctvom vojenského pôsobenia sa snažili zachovať nad, svoju nadradenosť nad týmto regiónom. Bol to v protiklade s chartou ako aj ľudskými právami papuáncov. Táto vojenské pôsobenie iba predlžuje a zhoršuje tento konflikt a porušuje ľudské práva. Okrem to, toho opakujem, že sa skutočne stále porušujú ľudské práva. Napriek tomu, že tento región je bohatý na e, nerastné bohatstvo a je tam jedna veľká firma, ktorá sa oberá ťažbou týchto, tohoto bohatstva aj najväčším daným poplatníkom. E, sú tu veľké oblasti, ktoré sa napríklad e, vyrubujú, lesy sa vyrubujú a, a zakladajú sa tam e, palmové plantáže, čo ohrozuje spôsob života pôvodných obyvateľstvov. A to znamená, že dochádza tu k zmene v složení obyvateľstva a obyvateľe, ktorí tam prišli z Indonézie, čo skoro prevýšia pôvodných, pôvodných obyvateľov a dostávajú sa pôvodní obyvateľ na okraj spoločnosti. Indonézia vykonala významný pokrok smerom demokracie od roku 1988. Papuánske obyvateľstvo nemalo žiaden prospech z, tohoto, z tejto zmeny. Samozpráva, ktorá sa zaviedla v roku 2001, bola ale od, od, odmietnutá zástupcami pôvodného obyvateľstva, lebo jednoducho neuznali e, práva a, ne, a som správne chcela zlepšiť e, kvalitu života pôvodného obyvateľstva. Mal sa uskutočiť dialog s indonéskou vládou na to, aby sa dosiahlo mierové riešenie konfliktu. V tomto roku mierová konferencia, ktorú organizovalo mierové, mierová sieť, vyslala určité signály a bola to snaha riešiť problém Papuje. Vytvoril sa tu určitý rámec na dialog s indonéskou vládou a je tu určitá agenda na mierové riešenie, kde sa má Papua rešpektovať ako oblasť mieru. Je dôležité zdôrazniť, že nie všetci Papuánci podporujú e, tento dialog, lebo je tam nedostatočná dôvera voči indonéskej vláde. Niektorí si myslia, že priamy prístup, kde bolo referendum o budúcom štatúte regiónu, je to, čo by sa malo uskutočniť. Odkedy sa zahrala táto mierová konferencia, došlo k zvyšovaniu napätia e, v západnej Papue, došlo tu k vraždám, e, zabíjaniu zrážkam a sú tu mimovládne organizácie, ktoré potvrdzujú, že viac ako 40 ľudí bolo zabitých, preto tu vystáva otázka, či nenastali nové represálie. Zároveň je tu dlhotrvajúci spor, kde tisíce baníkov požadujú primerané mzdy a bezpečnostné zložky zasiahli a vyžadalo si to minimálne 10 e, životov, zomreli e, civilisti, ale aj vojenské zložky. To posledné, posledné prejavy násilia, ktorým došlo, tak stáli ľudí, troch ľudí životy a udialo sa to 16. až 19. októbra. Indonéske zložky a špeciálne jednotky vystrelili stovky nábojov, aby e, rozpustili mierové e, stretnutie, mierovú demonstráciu. Tu sa stretli zástupcovia pôvodného obyvateľstva a chceli diskutovať o svojich právach a o deklaráciu o, ne, o nezávislosti. Takže vidíme, že bola tu extrémna policajná brutalita. Toto zdôrazňuje, že indonéska vláda nie je schopná e, správne tým spôsobom pristupovať po obyvateľstvu. Vytvorila indonéska vláda vytvorila špeciálnu jednotku, ktorá sa zaoberá vývojom v západnej Papue a indonéský prezident vyslal svoj zástupcu, ktorý má viesť dialog v regióne. Vystávajú otázky, či skutočne Jakarta má záujem riešiť politické ako aj ekonomické otázky v regióne. Sú tu tri témy, ktoré sa týkajú ľudských práv. Dovolte, aby som popísal. Prvá, prvá vec sa týka militarizácie, druhá vec je beztrestnosť a tretia vec je sloboda prejavu. Sú tu aktuálne odhady, ktoré hovoria, že v súčasnosti asi 50 tisíc vojakov v západnej Papue vláda chce v najbližšej dobe výrazne zvýšiť počet vojakov v regióne. Toto je absolútne kontraproduktívne a neprimerané. Vojenské operácie a takýto prístup k papuánskému obyvateľstvu jednoznačne potláča jeho práva. Vidíme, že politické Hovorí sa o tom, že, že že Papuánci snažia vyhlásiť nezávislosť a preto je nutné reagovať násilím. Obajcovia ľudských práv sú veľmi zraniteľní do situácii, lebo zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci podpory práv Papuáncov. Medzinárodné organizácie sú obmedzované v rámci svojej, svojej činnosti, sú monitorované bezpečnostnými zložkami a nemôžu riadne pôsobiť. Čo sa týka tohoto problému militarizácie, Indonézia musí prehodnotiť svoju bezpečnostnú politiku, ktorá sa týka západnej Papuji, musí znížiť svoje vojenské pôsobenie a zamerať sa skôr na taký politický prístup a nie prostredníctvom vojenských zložiek. Okrem toho je dôležité umožniť voľný prístup do západnej Papuji, umožniť aj v rámci západnej Papuji voľný pohyb. Dôležité, aby tam mohli prísť medzinárodné humanitárne ľudskoprávne organizácie, aby tam mohli pôsobiť aj zástupcovia medzinárodných médií. Papuánci sú veľmi prísne trestaní za mierové, mierové aktivity, aj za to, keď používajú svoju zástavu. Bezpečnostné zložky na druhej strane vážne porušujú ľudské práva a nie sú za to trestaní. 8 policajných 8 policajtov bolo zapojených do zákroku voči mierovej demonstrácii, ale dostali iba, iba mm, upozornenie. Medzinárodné organizácie poukazujú na to, aká je zložitá situácia. Je tu atmosféra bezstrecnosti, kde je možné, aby vojenské zložky spravili všetko aj vraždu. V januári 2011 boli traja vojaci e, odsúdení na 3 až 8 mesiacov za to, že nesplnili, nesplnili príkazy, e, keď sa zdráhali e, mučiť dvoch papuáncov. To sú tie príklady beztrestnosti, ale pretrváva to vlastne už roky. Riešenie problému beztrestnosti je veľmi dôležité. Indonéska vláda musí posilniť princípy právneho štátu v západnej Papue a musí riadne vyšetriť tieto prípady a musí potrestať všetkých, ktorí porušili ľudské práva. To znamená, že aby sa tu šíril duch spravodlivosti. Ako už bolo spomenuté, papuánsky aktivisti sú väznení, zadržiavaní len za to, že napríklad e, používajú svoje symboly a za to, že e, uskutočňujú zasadania svojich organizácií. trestný zákon Indonézii umožňuje takto trestať e, takýchto aktivistov a uvaliť im väzenie až do výšky 20 rokov. Podľa našej organizácie to minimálne 30 papuáncov, ktorí čakajú na svoj súdny proces a ktorí budú súdení za takéto činy. Sú tu desiatky zadržiavaných, ktorí sú vlastne už roky zadržiavaní a sú väznení od 8 až mesiacov 6 rokov. Potom sú tu piati papuánci, ktorí boli väznení v rámci toho, ako sa rozpustil Národný kongres Papuáncov. Filip Karma, ten je tiež súdený vlastne vo vezení už od roku 2004 a bol odsúdený na 15 rokov. V septembri pracovná skupina OSN sa zaoberala jeho situáciou a povedala, že došlo k porušeniu medzinárodných štandardov. Preto boli požiadavky, aby bol prepustený, aby sa uskutočnila náprava. Indonézia sa zdráha prepustiť týchto ľudí a nechcem poskytnúť žiadne kompenzácie. Sloboda prejavu je kľúčovým, kľúčovou témou a je veľmi dôležitá z hľadiska ochrany ľudských práv. Ďalej je to zákon a požiadavka na to, aby sa otvorili podmienky na to, aby bolo možné riešiť politické napätie v regióne. Riešenie by malo byť jednoduché. Dôležité je to, aby e, neboli obviňovaní ľudia za mierové stretnutie, mierové demonstrácie a nesmie sa obmedzovať princíp slobody prejavu. Je nutné posilniť dôveru voči e, západným papuáncom a je dôležité neväzniť politických aktivistov, ktorí podporujú princíp nenásilia. Toto sú veľmi dôležité témy, je nutné vyžiť všetky možnosti, ktoré mám k dispozícii aj v rámci ľudskoprávneho dialogu medzi EÚ a Indonéziou. Teraz to prebieha v Džakarte a Bruseli Chcel by som aperovať na členov vášho podvýboru, aby ste monitorovali udalosti, ktoré sa týkajú oslavy 1. decembra, teda je to tento týždeň, aby sa spravili všetko preto, aby sa zabránilo tomu, aby sa situácia v regióne zhoršovala. Chcel by som sa poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť vystúpiť pred vami a veľmi rád odpoviem vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem bardzo panu Barber. <clears throat> Našom kolejnym Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Tebaj, odriekol cestu do Bruselu, bohužiaľ, na základe zhoršenia situácie v západnej Papuji. Dostali sme od neho list, ktorý pán Barber nám prečíta. This is the message from Father Neles Tebej. Toto je list od zástupca Nelesa Tebaja. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za svoju neprítomnosť na tomto dôležitom stretnutí. Rozhodnutie neprísť do Bruselu e, zdôvodňujem zvyšovaním sa napätia v krajine. Papuánci sa pripravujú na oslovanie 1. decembra. Čoraz viac indonéskych bezpečnostných jednotiek sa tu e, e, rozmiestňuje, indonéskych jednotiek, a preto som sa rozhodol zostať e, s našimi obyvateľmi v čase krízy. Chcem vám poďakovať za to, že môžem vám povedať svoje názory, pokiaľ ide o názor o vzťahy medzi Indonéziou a Západnou Papuou. Vzťah medzi vládou v Džakarte a Papuancami stále je charakterizovaný nedôverou a podozrievaním. V e, násilné konflikty sprevádzajú kontakty týchto dvoch e, e, entít. Indonézia považuje, e, sa domnieva, že západná Papua je integrálnou súčasťou teritória. Vždy to bolo indonéske teritorium a preto odpor Papuancov sa považuje za ohrozenie teritoriálnej súdržnosti Indonézie radikálnosť separatistov bola dôvodom pre e, akúkoľvek formu násilia a porušenia ľudských práv voči Papuáncom. Myslím si, že bude pokračovať porušovanie ľudských práv aj v budúcnosti, pretože tisíce dodatočných jednotiek sa v západnej Papue rozmiestňujú a príčiny konfliktu vlastne neboli ešte riešené. Medzi tým mnohí domorodí papuanci považujú svoje dedičné územia e, za neprávom okupované a kolonizované vojenskými jednotkami Indonézie. Preto zvyšujú mieru odporu voči koloniálnym silám na ich dedičných územiach. Odpor prebieha násilnými i nenásilnými prostriedkami. Papuanci budú túto tému naďalej každým možným spôsobom posilňovať. Myslím si, že je na čase, aby centrálna vláda a papuánci hľadali cestu na zastavenie porušenia ľudských práv. Myslím si, že v západnej Papuji budú narastať formy násilia, kým sa nevyriešia korene tohto násilia. Je dôležité, aby obe stránky eh, riešili tieto príčiny dialógom, aby sa neprelievala zbytočná krv Dobrá správa je tá, že indonéská vláda e, pod vedením e, svojho hlavného predstaviteľa sa zapájajú do dialogu s cieľom vyriešiť papuánsky konflikt. Prezident Juriono chce vyriešiť problém dialogom. Verejne oznámil ochotu vlády diskutovať s cieľom nájsť e, riešenie a skončiť e, neprávosti. E, chcel by som vyzvať Európsku úniu, aby podporila e, iniciatívu indonéskej vlády, aby sa konflikt vyriešil mierovým, mierovým spôsobom. Európska únia by mohla pomôcť indonéskej vláde tak, aby kampánsky konflikt sa riešil otvoreným dialogom s domorodým obyvateľstvom. Chcem vám poďakovať za pochopenie a pozornosť. Ďakujeme za tento uh, list otca uh, Nelesa Tebaja. Myslím si, že sa tu objavili dôležité posolstva a návrhy v tomto liste, predovšetkým pokiaľ ide o E, súdržnosť Indonézie. To určite je dôležitý bod e, pri týchto otázkach. Pani doktorka Renate Korber je ďalš, ďalším hostom. Pracovala pre misiu ACEHU a bola aj politickou poradkňou a, a, guvernéra tejto provincie, provincie napísala doktorantskú prácu na tému západnej pápuji a dobre sa teda vyzná vo všetkých e, aspektoch tejto problematiky v rámci misie ACEHu medzi rokmi 20, 2005 a 2006 išlo o dodržiavanie e, e, Helsinského dohovoru, pokiaľ ide o indonesku vládu a GAM, čiže hnutia, hnutím odporu a cehu. Snad si ešte spomínate, že pri týchto mierových rozhovoroch konštruktívnu a dôležitú úlohu zohrávala EÚ. Túto úlohu e, vyzdvihla aj indonéska e, vláda. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia podvýboru za možnosť hovoriť na túto tému dnes. Štruktúra mojeho prejavu je nasledovná. Najprv zhrniem poučenie e, z procesu minulých šiestich rokov. Potom budem hovoriť o dopady na papu a potom budem argumentovať, že v Džakarte nie je politická vôľa prizviať na e, rozhovory vonkajšieho mediátora. Tento proces e, za, začalo podpísaním dohovoru medzi indonéskou vládou a ďalšími partnermi v Enzil v Helsinkách. To sa vnímalo ako úspech. To je pravda, pretože všetky poručenia ľudských práv v podstate odtedy skončili. Avšak proces ACP eh, neviedol k žiadnemu vyvodeniu zodpovednosti za minulé porušenia ľudských práv nejakým súdnym dvorom alebo zmierovacím výborom. Vytvorenie toho dnes, tohoto by znamenalo revidované právo v Národnom parlamente v Žakarte. Inými slovami, nie je tu množstvo poučení v ľudských, ľudských právach, ktoré sa dajú vyvedieť z, z, z tohto procesu. Počas prvých 15 uh, eh, mesiacov MOU z uh, Helsing bol prevádzaných uh, eh, misiou, pozorovateľskou misiou EÚ a piatich členov ASEANu na základe pozvania indonéskej vlády, e, ktorá nechcela, aby sa zapájalo o OSN, pokiaľ ide e, o jej nezávislosť. Jednou z úlohov bola e, deaktivizácia zbraní a monitorovanie situácie ľudských práv. A na záver misie obe signatárske krajiny E, MOU Helsinky potvrdili, že e, sa do, dobre splnil e, mandát začal a súčasne 12 pred, predpisov MOU treba splniť naďalej indoneskou vládou. Odtedy 5 rokov prešlo a množstvo pod, podmienok zostáva stále otvorených z môjho pohľadu dôležité poučenia, ktoré sa môžeme poučiť z, z mierového procesu ACEH, sú nasledovné. Poprvé, politická vôľa vlády vytvoriť mier v Ačehu bola veľmi silná a, a podporovali vtedajší pod, podpredseda vlády Jusuf Kala. Počas šiestich mesiacov helsinských mierových rokovaní Kala prevzal zodpovednosť za plnenie množstva požiadavia GAMU. Mnohé z nich podpredseda chcel ratifikovať v Národnom parlamente v rámci e, speciálneho e, zákona o autonómii z roku 2006. Po druhé, bola tu silná vôľa zo strany GAMU, predovšetkým predložená predstaviteľom GAMU eh, smerom k AMM a súčasný eh, eh, guvernér Ačehu Irvandi Yusuf uspel v tom, že splnenie podmienok MOU Helsinki napriek alebo napriek absencii vodcovstva GAMU smerom k snahám prerušiť implementáciu MOU. Po tretie, tsunami oslabila obe strany smerom k ne, dovtedy nebývalej jednote, pričom ľudia z Ačehu sa dostali do stredu ich úvah. Predovšetkým veľká podpora darcov až niekoľko miliárd amerických dolárov na obnovu po tsunami a po konflikte poskytli okamžité a uchopiteľné mierové dividendy v čase, keď vládne štruktúry nepracovali s príslušným spôsobom. Po štvrté, v Helsinkách GAM oznámil nezávislosť proti politickej účasti e, e, v samourčenom Ačeho, umožňujúc nezávislým kandidátom a lokálnym politickým stranám, aby e, spochybnili budúce voľby. V roku 2007 a 2009 GAM bola pri, pri moci dominujúc legislatívnu i exekutívnu úroveň v Ačehu. E, s provinciálnym rozpočtom až do výšky 1 e, miliardy dolárov ročne väčšina e, pochádzajúca pritom z autonómii a dodatočných fondov, miestni politici nemôžu viniť Jakartu, ako sa dialo v minulosti, že sú zodpovední za pomalý rozvoj v Ačehu. Po piaté, modus operandi AMM e, nahrádzal e, manažerské slabiny na strane oboch strán. Po šiesté, bolo nad rámec všetkých záväzkov ľudí Ačehu smerom k mieru tlačiec e, tí, ktorí mali rozhodnúť správnym smerom. Aké sú implikácie pre západnú papu? je nesmierne dôležité posilňovať, že Papua e, nie je Ačehom a Ačech a jeho mierový proces e, a jeho model nemôžu byť e, transformované jedna k jednej. Akýkoľvek prístup takéhoto typu je neproduktívny. Spoločné a veci a rozdiely v západnej Papuje a Ačehu musia byť najprv dobre známe, tak aby výsledky systematických porovnaní konečne zohľadnili osobitnosti západnej Pápuji. Z historického pohľadu výrazné výhľady boli vznesené voči spôsobu integrácie do eh, Indonéskej republiky. Z antropologického pohľadu západná Papua s asi 240 etnickými skupinami je oveľa heterogénnejšia Eh, čo vedie k množstvu vnútorných konfliktov. Než Aček, kde je viac, menej než 12 eh, domorodých skupín eh, bez vnútorných sporov na základe etnicity. Pôvodní obyvateľia sú prevažne kresťanskí a, meni, a mnohí z nich sa cítia byť neustále marginalizovaní na základe prísunu nepapuánskych, väčšinou maslimských indonézčanov Indonézanov, takže vznikajú určité migrantské neznášanlivosti. Určití papuánci vyjadrujú strach, že Jakarta používa islamizáciu ako stratégiu kontroly. Lokálni politici so všetkými rôznymi etnickými skupinami, klanmi a prepojeniami sú oveľa zložitejšie než v Ačehu a to e, dopadá na vzťahy s Jakartou a tiež vzťahy s hnutím odporu. OPM je oveľa zložitejší než GAM eh, minimálne do roku 2006, medzi, pretože medzičasom v Ačehu rôzne záujmy bôvoli, pôvodných zastupcov GAMu v podstate ohrozujú mierový proces Ačehu viac než vzťahy medzi Jakartou a Ačehom. Zaujímavé je, že zákon číslo 21 lomeno 2001 k špeciálnej autonómii provincie Papue a zákon číslo 11, eh, pokiaľ ide o správanie Ačehu, nie sú veľmi rozdielne v svojej podstate. To osobitne platí, pokiaľ ide o mnoh- veľkú mieru zodpovednosti, ktoré naďalej zostávajú v, Ak- v Žakarte. Gam- veľmi správne je obviňovaný že mnohé e, ustanovenia MOU neboli adekvátne pretavené do LOGA a preto pri mnohých e, udalostiach sa požadovalo, že by sa zákon mal revidovať a prispôsobiť na MOU. Či sa toto udeje? Nuž to e, zostáva otvorené. Papuánci na druhej strane oveľa menej výrazne požadovali revíziu zákona, pretože Neexistuje dohoda v Džakarte, pokiaľ ide o MOU, čo by sa dalo využiť ako odkaz. Ešte vždy je tu množstvo nespokojnosti medzi Papuáncami, pokiaľ ide o e, špeciálny zákon o autonómii v tej terejšej forme, ale oveľa viac nespokojnosti aj so spôsobom, akým sa implementuje v Džakarte. Od vzniku e AMM v decembri 2006 indonéská vláda veľmi konzistentne eh, mm, fungovala v zmysle nasledovných línií. Ďakujeme AMM eh, a EU za vynikajúcu prácu, ktorú ste urobili, ale odteraz už vás nepotrebujeme. My si dokážeme veci zvládnuť sami. Sú tu dôkazy, že neexistuje politická vôľa v Džakarte vyzvať vonkajších mediátorov, aby eh, sprostredkovali medzi západnou Papuou a Džakartou. V prvom rade e, vláda e, v Džakarte e, dlhodobo nemá sympatiu s akoukoľvek zahraničnou intervenciou. Po druhé, táto vláda je presvedčená, že bude môcť ľahko sama robiť to, čo AMM dosiahlo v Ačehu. A myslím si, že toto je prehnané posudzovanie ich vlastných schopností, pretože bolo veľmi bolestivé sledovať, ako vláda v Indonézie nikdy nezvládla zis prizvanie všetkých e, zúčastnených z Ačehu k jednému rokovaciemu stolu, e, tak ako to AMM e, urobilo na 44 stretnutiach KSEA. Avšak navrhujem, aby sme neplýtvali časom eh, lobujúc za EÚ alebo OSN eh, alebo medzinárodné mimovládky, aby zohrávali rolu podobnú ako AEM zohrávalo v Ačehu. S ohľadom na zapájanie sa medzinárodných mimovládnych organizácií zlyhanie mierových iniciatív možno pripísať menšej miere pákového efektu, ktorú môžu mimovládky vykonávať na politickú váhu Európskej únie. Dosiahnuté úspechy AMM boli kľúčovými pre iniciovanie mierového procesu, ale zo svojej povahy vyplýva, že boli veľmi obmedzené pri riešení sociopolitických a ekonomických dimenzií víziev, ktoré má pred sebou Ačech. Veci, o ktoré tu ide v západnej papíne, zdá sa, že presahujú tie v Ačehu, žiadajúc plné zapájanie sa Jakarty od teraz až do výhľadu niekoľkých desaťročí. Ja si myslím, že že množstvo tichých zasadnutí medzi Džakartou a západnou Papu musí začať s programom, ktorý bude vychádzať z indikátorov mierovej konferencie Papue minulý júl. Prezident Judu Juna e, použil konečne slovo dialog tento mesiac a hoci potreb, tu musí byť zo pár konkrétnych a, e, a, e, krokov Myslím si, že e, indikátory nám poskytujú dobrý rámec. Takisto by som vám navrhla, že prezident by mal prepustiť nenásilných politických väzňov ako gesto dobrej vôle. V čase, keď sa v Ačehu rozbehol mierový proces, vláda hovorila jedným hlasom. V Papue napriek vytvoreniu jednotky pre zrýchlenie rozvoja v Papue a v západnej Papue vláda e, prezidenta e, hovorí e, s rôznymi, často rozporúplnými hlasmi. Bohužiaľ, indonéska vláda zdá sa nedostatočne sa poučila z pozitívneho dopadu mierového procesu v Ačehu. Ľudia v Ačehu začali uh, žiť život bez násilia. Policajné a vojenské jednotky sa zredukovali Tí, ktorí zostali v barákoch, hovoria, že bezpečnostné jednotky v západnej Papue eh, nepreukazujú nejaký pokrok, alebo pokrok nemôže možné, až kým sa nenájde určitý vzorec na zníženie ich eh, tak obávanej prítomnosti. Polícia eh, vykonáva mnohé funkcie, ale väčšina papuáncov odchádzajú na, odkazujú na TNI lomeno POLRI, ako keby to bola aj jedna inštitúcia a pokiaľ ide o nich, e, pre nich vraj nejde o veľký rozdiel. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Toto je skutočne veľmi zaujímavé porovnanie týchto dvoch situácií v Ače a v západnej Papuji pokiaľ ide o to, čo majú spoločné a to, čo majú rozdielne. Takže týmto sa dostávam k ďalšiemu rečníkovi. Martina Zána, si máte slovo. Bohužiaľ nepočujeme. Je to teraz v poriadku, takže veľmi pekne ďakujeme, pán predseda, za to, že ste pozvali k tomuto vypočutiu aj Európsku externú službu. Chcel by som v podstate veľmi stručne predložiť niekoľko názorov, pokiaľ ide o Európsku externú akčnú službu v nadväznosti na vzťahy medzi EÚ a Indonéziou. V prvom rade by som vám chcel povedať, že táto externá um, služba sa snaží uh, naozaj veľmi detálne sledovať situáciu uh, v západnej Papuji aj v Ače. A samozrejme, že máme tam aj e, misie, ktoré e, fungujú e, zo strany Európskej únie v Džakarte. Tie posledné násilné incidenty, ktoré prebehli v októbri tohto roku a ktorý dôsledkom bolo niekoľko úmrtí a zranených a tak ďalej. Dá sa povedať, že sme tieto veci prediskutovávali s ministerstvom zahraničných vecí v Džakarte a takisto aj na uh, Eh, zasadnutí, ktoré sa konalo 14. novembra v Indonézii. Pri tejto príležitosti Európska únia počiarkla potrebu eh, vykonať čiastočné vyšetrovanie zabíjania, pokiaľ ide o tieto bezpečnostné zložky a takisto postavenia pred sú tých, ktorí budú z toho obvinení. Chcel by som veľmi jasne povedať, že Európska únia rešpektuje územnú integritu Indonézie a nepodporuje separatizmus v Papui. Ale každopádne EÚ má veľké obavy v nadväznosti na vývoj v Papui, pretože sa tam nerešpektujú ľudské práva medzi ktoré patrí sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania sa a tak ďalej. A samozrejme stále e, sa zvyšujúce násilie, ktoré e, používajú patričné orgány. Tak ako to niektorí rečníci už počiarkli, Indonézia skutočne e, sa zlepšila, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, ale ešte stále ostávajú isté veci, ktoré nás trápia. V tomto kontexte Európska únia a Indonézia využíva nástroje, pokiaľ ide o dialog eh, na tému ľudských práv a snažíme sa povzbudzovať indonéskú vládu k tomu, aby zabezpečila, aby boli ľudské práva rešpektované a aby neprichádzalo k takýmto smutným veciam. Na, v rámci posledného dialogu, ktorý sa konal tu v Bruseli, Európska únia hovorila o um, mučení papuanských väzňov, na ktoré upozornil pán Barbor, a uh, veľmi uh, meké tresty, ktoré e, boli uvalené na vojakov, ktorých súdil vojenský súd. EU ustavične pod e, podporovala indonésku vládu v tom, aby vlastne e, tejto oblasti pracovala, aby uplatnila špeciálny zákon, ktorý bol prijatý v roku 2001. Takisto sme povzbudzovali um, dobré riadenie a vedenie v papuánskych provinciách EÚ. Práve tak podporovala aj posledné kroky, ktoré urobila indonéska vláda a papuánsky zástupcovia, um, aby sa v podstate angažovali, pokiaľ ide o politickú budúcnosť Papuji a západnej Papuji a samozrejme, že tam išlo aj o prítomnosť veľmi vysoko postaveného ministra z Jakarty na konferencii e, s papuánskymi aktérmi, ktorá sa konala minulý e, júl v Papuji, ako to bolo naznačené. Vidíme pozitívny vývoj v Jakarte, Pokiaľ ide o posledné vyjadrenia v rámci vystúpení pána prezidenta Ojona a my skutočne vítame e, to, že vyjadruje ochotu. Takisto povzbudzujeme k založeniu novej jednotky, ktorá bude pracovať priamo e, s úradmi v Hajapuda a v Majakuare. Takisto sme si e, vedomi toho, že by mala táto jednotka koordinovať a patričné úsilie a riešiť aj politické otázky a otázky ľudských práv. Takže uvidíme, že ako sa tejto jednotke bude dariť a aký pokrok dosiahne. Možno, že vás bude zaujímať dozvedieť sa, že Európska únia prirodzene financuje celý rad rôznych rozvojových a programov a programov spolupráce v Papuji a v západnej Papuji. Zameriavame sa na základné vzdelávanie. Snažíme sa v podstate e, tie rozdiely e, zlikvidovať, pokiaľ ide o vzdelávanie. Pracujeme v zdravotnom sektore, zameriavame sa hlavne na infekčné choroby, na sexuálne zdravie a reprodukčné zdravie. A je tam ešte celý rad rôznych malých projektov, e, ktorými podporujeme vlastne občanskú spoločnosť a ľudské práva. A sme v podstate práve na začiatku toho, že budeme e, začínať teraz jeden veľmi veľký e, program s pomerne veľmi dobrým rozpočtom e, zameraný na klimatické zmeny v Papuji. Takže chcel by som počiarknúť, že Európska únia skutočne je za konštruktívny dialog s vládou Indonézie a za dosahovanie pokroku. A takisto by som chcel zdôrazniť, že Európska únia bude pokračovať v tom, že bude skutočne žiadať o to, aby diplomati a dôveryhodné nestranné organizácie mali v podstate prístup aj k tým územiam, do ktorých doteraz e, prístup nemali. My sme presvedčení, že toto by malo byť vlastne e, v záujme indonéskej vlády. Takisto e, podporujeme indonésku vládu v tom, aby vyšetrovala zabíjanie, ku ktorému prišlo a aby patričným spôsobom boli tieto eh, zločinci odsudení. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Martinovi Diodesovi za tieto informácie zo strany externej akčnej služby. Chcela by som, pán predseda, sa k tomuto vyjadriť. Chcem sa vám poďakovať za túto možnosť a prehovoriť. A takisto ďakujem všetkým rečníkom, ktorí nám predostreli čiastočný pohľad na tam vyzerá situácia. Ale každopádne sme dostali celkom e, zaujímavé informácie. A pokiaľ ide uh, o mňa ako členku parlamentu. Ja samozrejme pracujem hlavne na oblasti uh, Strednej Ázie a ako nemecká členka Európskeho parlamentu by som chcela počiarknúť, že ehm, som v styku s rôznymi cirkvami, ktoré robia veľmi veľa práce v treťom svete a v súčasnosti zabezpečujú rôzne druhy informácie a tie veci, ktoré nám hovoria, aké užitočné veci by som eh, sa mala pýtať, pokiaľ ide o také regióny, ako je západná Papua. A preto sa obraciam v podstate na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť čo môžeme robiť v nadväznosti na proces zmierenia? To by bola moja otázka. Čo môžeme pre toto urobiť? A pozeráme sa na proces vývoja. A tak, ako to tu odznelo, počuli sme veľmi veľa vecí, ktoré sa tam dejú. A moja základná otázka je taká, aký je európsky ekonomický postoj voči tejto krajine, pretože to je potenciálne veľmi bohatý región. A e, aký je náš postoj e, z tohoto komerčného hľadiska. A potom my ako členovia Európskeho parlamentu takisto musíme položiť aj otázky týkajúce sa ľudských práv. To sme počuli v priebehu posledných e, týždňov. To, čo sme počuli, že traja ľudia boli e, zabití, respektíve popravení, ale predstavitelia rôznych církví mi hovoria, že tých ľudí bolo ďaleko viac, takže tá otázka ľudských práv je veľmi dôležitá. Takisto je to aj otázka práv domorodého obyvateľstva. A hlavne tu hovoríme vlastne o kresťanskom obyvateľstve, ktoré v Indonézii predstavuje menšinu. Pretože je to hlavne teda e, národ islamský. Čo môžeme spraviť na to, aby sme pozitívne ovplyvňovali e, tieto veci a e, isté zmeny e, v podstate e, spustili, pretože my samozrejme chceme vidieť isté riešenie. A neviem, možno, že nejakým spôsobom budeme musieť e, povzbudzovať ľudí k tomu, aby konali trošku iným spôsobom. Neviem, ak mám byť veľmi konkrétna, sú tam isté strety záujmov, pokiaľ ide o sociálne aspekty, pokiaľ ide o hospodárske aspekty, ale predovšetkým pokiaľ ide o samotných ľudí, ktorí žijú priamo na patričnom mieste. To je aktuálna uh, situácia, pretože mne povedali, že 14 kresťanov bolo zabitých v poslednom čase. Takéto informácie som dostala, takže čo môžeme spraviť? Ja mám taký dojem, že v podstate nemáme veľmi veľa tých možností. Tých možností je dosť málo. Takže takáto je moja otázka. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predseda. Za chvíľočku by som chcel dať e, znovu e, slovo predstaviteľom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A takisto by som sa chcel opýtať, e, by som chcel požiadať indoneského veľvyslanca, aby sa k tomu ešte raz vyjadril. Takže hádam, by sme mohli sa zamerať na tieto otázky. Zachodní papuji ze strany zarówno sektora organizacji pozarządowych, jak i E, innych e, podmiotów, które. E, ide tu hlavne vlastne o prístup, pokiaľ ide o západnú papu. To je veľmi palčivá otázka. A pokiaľ ide o mimovládne organizácie, pretože jednoducho mimovládne organizácie nemôžu sledovať situáciu a vlastne nevedia, aká je tá situácia v danom regióne. A moja otázka znie, aké sú to pre, tam prekážky, prečo by sme nemohli, povedzme, vyslať nejakú misiu, ktorá by mala zistiť isté fakty e, v tomto regióne. Čo vlastne e, v tom bráni? A či nie je možné znovu nadviazať dialog e, s indonéskou vládou a tými zložkami, ktoré v podstate sú vládnymi zložkami v západnej Papui pretože by sme chceli v podstate túto situáciu zlepšiť. A samozrejme nechcem hovoriť o nejakých náboženských rozporoch a e, náboženských problémoch v tomto regióne, i keď samozrejme je to veľmi dôležitý faktor. Je to veľmi, veľmi významný faktor. A je to niečo, čo je potrebné brať do úvahy. A takisto musíme v podstate brať do úvahy aj históriu tohto regiónu, históriu o patričných e, národov, ktoré žijú v tomto regióne. Takže toto sú veci, ktoré musíme, tak povedať, zostať na program. A samozrejme, že aj tá otázka uzmierenia je veľmi dôležitá a môžem hovoriť o týchto veciach samozrejme aj ja sám na základe vlastných skúseností ako Poliak. Pretože to samozrejme, že čo sa stalo v minulosti v Polsku, ešte stále máme veľmi veľa nedoriešených vecí aj z komunistického obdobia a v Polsku naozaj sa musíme, tak povediať, uzmieriť s tou minulosťou istým spôsobom a ja si naozaj myslím, že to isté bude platiť aj na tento región e, v istom čase. Pretože na jednej strane máte ľudí, ktorí bojujú za autonómiu, na druhej strane samozrejme musíte vlastne rozmýšľať o tom, že akým spôsobom e, sa tieto politické, e, ten politický vývoj pohybuje a že prichádza sem tam k veľmi e, jasným zmenám. A samozrejme, že tam ide o politickú integritu Indonézie, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Takže musíme uvažovať o všetkých týchto faktoroch. A pokiaľ ide o západnú papu, tá skutočne predstavuje e, problém, ktorý má veľmi veľa rôznych odtieňov. A potom je tam samozrejme aj tá otázka utečencov. Sú tam tisícky utečencov. Tisícky utečencov, ktorí odchádzajú z Papuji a prechádzajú na pevninu do Indonézie, možno, že v podstate to robia nelegálne a snažia sa potom zalegalizovať túto situáciu nevieme vlastne, čo sa deje a chceli by sme o tom počuť. Možno, že títo ľudia budú potrebovať nejakú finančnú pomoc alebo finančné zdroje, podstate, ktoré by mali byť k dispozícii, alebo nejakú inú pomoc, e, vďaka ktorej by sa celá táto situácia zlegalizovala. Mm, dôležité je si uvedomiť, že títo utečenci sa pohybujú, tak povediať, v šedej, v sivej oblasti a niečo musíme robiť, aby sme im pomohli. Takže môžem vám udeliť teraz slovo, pán Martina Bagas. E, počuli ste otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Áno, dosť veľa otázok padlo a to sú veci, ktoré by si asi vyžadovali naozaj veľmi zdlhavé odpovede. Veľmi ste mi pomohli v tom, že ste počiarkli uh, tie rôzne stránky a problému, ktoré v podstate spôsobujú, že tá situácia v Papu je dosť ťažká, dosť komplikovaná. Chcel by som zdôrazniť znovu, že my, Európska únia, v prvom rade sa snažíme riešiť otázky ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv. My v podstate tento dialog o ľudských právach považujeme za veľmi dôležitý nástroj a to je dialog, ktorý sme e, začali už pred niekoľkými rokmi. Toto umožňuje obom stranám priamočiarým spôsobom e, pri stole hovoriť o veciach, o ktorých je nutné hovoriť. A chcel by som počiarknúť, to, že tento nástroj je skutočne veľmi užitočný, veľmi uh, dobrý, pokiaľ ide o otázky ľudských práv, respektíve zneužívania ľudských práv v Papuji a v západnej Papuji. Samozrejme, že tu ide aj o otázku dobrého riadenia a vedenia, tzv. good governance. Uh, o tejto otázke sme sa snažili samozrejme hovoriť, pretože to je kľúčová otázka. A uh, zaradili sme ju do celej rady rôznych programov e, spolupráce, ktorú sme uzavreli s Papuou a so západnou Papuou. A tak, ako som povedal, veľmi podporujeme dialog a jasné vyjadrenie ochoty zo strany Jakarty, e, pokiaľ ide o konštruktívny dialog medzi e, indonéskou vládou a papuánskymi zástupcami. My sme si samozrejme vedomi toho, že e, tu panuje istá nedôvera na oboch stranách, ale chceli by sme počiarknúť znovu dôležitosť dialógu a to, že Európska únia podporuje tento dialog medzi indonéskou vládou v Džakarte a papuánskymi zástupcami. Myslím si, že by bolo férové povedať, že toto je domáca politická záležitosť. Ale prosím vás, nepochopte ma e, nesprávne, pretože my samozrejme, respektíve medzinárodná komunita si uvaž- uvedomujeme a snažíme sa do tej miery, do akej sa to dá, podporovať dobrú vládu, dobré riadenie a vedenie e, v Indonézii a skutočne sme našli veľmi ochotných partnerov, podporujúcich partnerov, pokiaľ ide o indonéskú vládu. Táto otázka ľudských práv, prepačte, E, menšín, ktoré e, tam žijú. To sú samozrejme otázky, na ktorých pracujeme s Indonéziou. Zorganizovali sme celý rad rôznych dialogov. Posledný sa konal v Džakarte pred niekoľkými týždňami. Išlo tam o otázku, respektíve potrebu vyhnúť sa diskriminácii v nadväznosti na e, náboženskú identitu a išlo tam vlastne o hlavné nú tému, pokiaľ išlo o, o túto prácu. A tieto otázky samozrejme sa z času na čas objavujú, pokiaľ ide o tento dialog o ľudských právach a snažíme sa naozaj proste um, dávať takúto možnosť uh, hovoriť o týchto veciach. Takže myslím si, že uh, to by stačilo z mojej strany, pokiaľ ide o moje pripomienky. Veľmi pekne ďakujeme. Martinezovi Gargasovi a teraz by som chcel dať slovo pánovi veľvyslancovi. Keby ste boli takí láskaví, veľmi stručne. Uh, chairman, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať za túto možnosť, že môžem uh, s vami diskutovať o takéto dôležitej téme. Musím povedať, že je to trošku pre mňa zložité sa vyjadriť takéto komplexnej téme v takom krátkom čase ale napriek tomu sa pokúsim. Chcel by som vám poskytnúť tri také body, kde vlastne je možné tak komplexne e, hodnotiť situáciu v regióne. Prvý taký pohľad je historický. Odkedy sme stali nezávislými od roku 1945, Holandsko zdráhalo opustiť Indonéziu je tu veľmi zaujímavý princíp medzinárodného práva, ktorý hovorí, že novo vytvorené štáty, ktoré vznikli v rámci procesu dekolonizácie, vlastne majú tie isté hranice, ako keď boli kolóniou. Takže je to súčasťou medzinárodného práva a v holandskej ústave je vlastne, bolo vlastne, boli zadefinované hranice Indonézie, takže my sme nevideli žiaden dôvod, prečo by z ústavného alebo právneho hľadiska Eh, Holandiani nechceli opustiť Indonéziu. Eh, Viaceré legislatívne dokumenty medzinárodného práva to potvrdzujú. To znamená, že tie hranice, ktoré mala, mali, mala kolónia, musí mať aj novzniknutý štát, to hovorí medzinárodné právo, to znamená, že musíme si uvedomiť, v akom kontexte sme vtedy žili, boli sme autoritárny štát, potom od roku 65 až 97 sme skutočne žili v silnom autoritárnom systéme Ače, Papua. A to bol všetko režim, kde boli kontrolované médiá a boli potláčané slobody. Sme radi, že toto obdobie sa skončilo a myslíme si, že toto by sa nemalo využiť ako určitý rámec na riešenie otázky Papuj. A po tretie, čo sa týka Papuji v rámci demokratickej Indonézie, už sa o tom hovorilo v minulosti, je tu špecifický zákon z roku 2001, ktorý sa zaoberá špeciálnym postavením Papuji, zaoberá sa autonómiou. Dovolte, aby som spomenul určité prvky v rámci tohoto špeciál, špecifického zákona. Poprvé, regionálna papuánska vláda má výlučné kompetencie na E, vládu, s výnimkou také otázok ako obrana, monetárna politika, zahraničná politika. Iba, iba papuánci sa môžu uchádzať o pozíciu guvernéra. Prednávno sa skutočili regionálne voľby, kde boli viacerí kandidáti. Bolo tam asi 600 tisíc registrovaných voličov a bolo tam viac ako 200 volebných okrskov vytvoril sa parlament, ako aj Národné zhromaždenie Papuáncov. Žiadna iná regionálna vláda v Indonézii má takéto štruktúry, takže vidíte, ako to funguje. A je tam komisia pre pravdu a zmierenie, tá sa vytvorila na základe predloženého návrhu strany vlády. Pán predseda, dovolte by som povedal, že v rámci zákonov, ktoré máme, Papua dostáva 80 príjmov z rybolovu, e, lesníctva a, ťažby nerastného bohatstva. To znamená, že dostávajú takýto podiel e, príjmov. Podobne, podobne to funguje v Ače. Zvyšok e, provincií si ponecháva iba 15 príjmov z ťažby plynu a ropy, 90 dane z nehnuteľnosti ostáva tiež Papuje. Dovolte, aby som to popísal monetárneho hľadiska, monetárneho hľadiska roku 1997. Príjmy Papuji dosahovali asi 3 bilióny rupí. V roku 2002, potom ako sa zavedol ten zákon, príjmy sa zvýšili na 10 eh, biliónov rupí. V roku 2008 sa to strojnásobilo na 15 biliónov rupí, čo zodpovedá asi 6,1 miliardy dolárov obyvateľstvo dosahuje približne 4 milióny. To znamená, že hrubý regionálny produkt v Papue v roku 2008 dosahoval skoro 7 tisíc dolárov. 13 tisíc viac, 13 krát viac ako východný Timor a, a je to tiež niekoľko násobok toho, čo je v Indii. Teraz tie príjmy dosahujú 2,2 miliardy dolárov a Svetová banka odhaduje, že v roku 2018 príjmy Papue budú dosahovať 4,4 miliardy dolárov. Svetová banka vypracovala špeciálnu správu, kde je uvedené, že hlavná výzva pre Papu nie je vytvárať nové zdroje, ale využívať rozumným spôsobom existujúce zdroje. Svetová banka tiež informovala, že rozvoj Papuj musí byť zabezpečený zo strany papuánskej vlády a papuáncov samých. Sú samozrejme určité problémy v tejto oblasti, ktoré sa týkajú zodpovednosti. Svetová banka informovala, že iba 4, 4 obce z 22, alebo 4 okresy 22 vypracovajú správy o efektnom využívaní zdrojov, takže je dôležité zlepšiť na plánovanie, transparentnosť, informácie, takže je tu veľká zodpovednosť lokálnej vláde, aby sa zlepšili tieto aspekty, ktoré sa týkajú transparentnosti. No a mm, boli tu prijaté opatrenia na to, aby sa urýchlil rozvoj Papue. Je tu komplexný program z roku 2007 a my sme vypracovali nové usmernenia, ktoré sa týkajú roku 2011. To znamená, že tam špecifická jednotka, ktorá sa vytvorila, špecifická organizácia, ktorú vedie pán Demono, ktorý svojho času e, pôsobil v monitorovacej misii AČE. Je tam aj doktor Farid Hussein. Je to človek, ktorý vedie za nás rokovania, ktoré sa týkajú AČE. To znamená, že bez pochyb vidíte, že my ako indonéska vláda sa snažíme ísť cestou dialogu a, chceme tak, dialogu a takto chceme mierovo riešiť problémy. Minulý týždeň sa v Jakarta Post e, objavil zaujímavý článok, chcel by som o tom informovať, ktorý sa týka iniciatívy v Papue. Hovorilo sa o tom, že vlastne vláda vytvorila nové možnosti a prejavila ochotu viesť rokovania, čím by sa vlastne mierovo riešili otázky Papuji. Pán predseda, čo sa týka medzinárodného spoločenstva a čo by mohlo vykonať ako aj Európska únia, tak je tu rámcová dohoda, ktorá sa týka komplexného partnerstva a spolupráce. Je tam dialog o ľudských právach, sú tam viaceré oblasti, kde môžeme spolupracovať a ako môžeme podporiť ten dialog, ktorý vykonáva indonéska vláda. Potom je tu ešte otázka toho, čo je menšina, väčšina, je to zaujímavá otázka. Je skutočne pravdou, že majoritné obyvateľstvo v Indonézii sú moslimovia, ale sú určité oblasti, kde moslimovia sú v menšine. No a jednoducho je tu, vidím, že je tu také myslenie, že že máte vlastne, že, že, že máme 80% moslimov všeobecnosti, ale napríklad zoberte si Bali, kde moslimovia sú menšie, iba 3% a väčšina sú hinduisti. Tak sú aj ďalšie regióny na severe, kde asi 80% bude kresťanov. No a čo sa týka Papuji, moslimovia sú v menšine, asi 20% a 80% sú teda nemoslimovia. V niektorých častiach Indonézie je to veľmi zaujímavá zmes. Takže opätovne, toto je veľmi dôležité si uvedomiť, keď hovoríme o náboženských vzťahoch e, v Indonézii. Je to také jednoduché, ako hovoria samotné čísla. Preto súhlasím s kolegom z ESVČ, že Indonézia skutočne odvedla veľa práce v spolupráci s EÚ aj počas polského predsedníctva. Pred niekoľkým týždňami sme mali tiež diskusie o dialogu medzi náboženstvami sú tu ďalšie otázky, na ktoré je nutné pracovať. Vláda si je vedomá toho, čo je nutné vykonať a my si, my si myslíme, že sú chyby z minulosti, snažíme sa na tom pracovať a vytvoriť lepšie prostredie pre každého v Indonézii a myslím si, že dialóg je jediná možnosť, ako môžem postupovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem bardzo pánu ambasadorovi. za... Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Chcel by som teraz poprosiť našich hostí, aby ešte vystúpili na dve minúty. Nech sa páči, máte dve, dve minúty dispozícii na záverečné pripomienky. Pán Barber. Thank you, Mr. Chair. Just... Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne iba stručne k tým bodom, ktoré sa spomenuli. Čo sa týka otázky špeciálnej autonómie, myslím si, že jeden z dôvodov, prečo zlyhala táto autonómia, je to, že neriešilo to tie problémy, ktoré nie sú ekonomické, ale skôr politické. Sú tam ustanovenia v príslušnom zákone, ktoré sa týkajú vytvorenia e, zhromaždenia papuánskych občanov, a ktoré sa týkajú aspektov zmierenia. Toto zhromaždenie je neefektívne, bolo, úloha bola podkopávaná. Potom je tu komisia pre zmierenie a tá sa pre neimplementovala. To znamená, že myslím si, že je dôležité, že tie nové iniciatívy, ktoré majú riešiť problém Papuji, sa musia pozerať na problém ako politický problém a musia riešiť problémy v oblasti ľudských práv, ktoré som ja popísal. A potom je tu ešte vec, ktoré sa týka e, pristahovalectva a marginalizácie papuáncov. Pani Egle hovorila o situácii, hovorila, že nie je táto situácia vôbec jasná. Potom pán predseda si vyjadril k probléme prístupu. Myslím si, že toto je skutočne kľúčové. a myslím si, že je dôležité, aby delegácia e, vášho výboru, ktorá by tam poslala misiu, zistila aktuálnu situáciu. Myslím si, že to bolo veľmi prospešné. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. A teraz pani doktorka Korber. Vážený pán veľvyslanec, dovolte, aby som spomenula to, čo hovoril môj predrečník. Iste dobre viete, že Komisia pre zmierenie a pravdu nemôže fungovať ani v Ače, ani, na, ani v Papue, preto, lebo príslušný zákon na národnej úrovni je vlastne takové zbrzdený 6 rokov. To znamená, že nie je tam ešte ani len legislatívny návrh. A čo sa týka zákona o špeciálnej autonómii, z roku 2001 a potom aj ten zákon pre AČ z roku 2006, oni by mohli prispieť situácii, ale musíme si uvedomiť ten, ten mandát, ktorý sa týka komisie pre zmierenie, tak v Ače ako aj v Papue, tak to, sa, to bude vypracované na základe medzinárodného práva. To, čo sa môže vykonať v Ače a v Papuji neskôr, sa týka iba finančných otázok, sa týka zloženia samotnej komisie pre zmierenie. Preto by som chcela apelovať na indonéskú vládu, aby ste mali taký dokument, ktorý skutočne je nevyhnutný a čaká sa na to 6 rokov, Myslím si, že všetci sa tu zhodneme, ak som to správne pochopila, že dialóg je veľmi dôležitý a vyjadril sa k nemu váš prezident. Prebiehal niekoľko rokov, boli tam rozličné označenia ako konštruktívna komunikácia. Všetko to si veľmi vážime. Musíme si uvedomiť, že sú tam mnohí, sú tam viacerí ľudia, rozliční ľudia, ktorí sú boli nominovaní do tohoto orgánu na základe rozličných kritérií a každý z nich je iným smerom. Sú tam teda rozličné prístupy a toto môže viesť spolu s inými vecami k tomu, že sa ne, nepodarilo dosiahnuť pokrok ani pri vytvorení tohoto orgánu a už vôbec to neprispelo k tomu, aby riadne fungoval. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Korber. Dovolte, aby som povedal, že vlastne sa, my sa trošku omeškali, sme využili 15 minút viac, ako bolo stanovené a myslím si, že tomto legislatívnom období sa budeme musieť zaoberať ešte touto témou. Viem samozrejme, že tento problém je veľmi komplexný, je vôbec jednoduché vyriešiť takéto problémy, ktoré súvisia s minulosťou. A vieme, že situácia nie je uspokojivá pre niektoré skupiny obyvateľstva. To znamená, že je nutné vykonať všetko preto, aby sa podarilo nájsť riešenie, ktoré bude prospešné pre všetkých tak pre obyvateľov Indonézie, ako aj všeobecnosti regiónu západnej Papu. Ešte predtým, ako sa dostaneme k téme ASEANu, chcel by som tu privítať našich hostí. Chcel by som sa poďakovať našim hostom, ktorí vystúpili. Ďakujem pekne, že ste nás poinformoval. Ďakujem pekne a indonéskému veľvyslancovi za účasť. A teraz sa uskutočí výmena názorov s predstaviteľom ESVČ. Budeme sa zaoberať situáciou v Barme. Naposledy sme sa zaoberali toto tému v máji a odtedy došlo k zásadným zmenám v Barme a preto je dôležité, aby sme sa opätovne zaoberali situáciou v krajine. Chceli sme si vypočuť aj prednášku tejto súvislosti, ale zdá sa, že pani Aung San Suu Kyi e, bude mať teraz možnosť sa zúčastniť najbližších volieb a jej strana LND, ktorá v roku 1990 vyhrala voľby a ktorú vládnuci generáli neuznali. Takže teraz sa zdá, že takáto možnosť bude. Zdá sa, že sa vykonali určité obozretné reformy zo strany vlády. Hillary Clinton navštívila Barmu a bol to, bola to vlastne prvá návšteva za posledných 50 rokov v tejto krajine. ASEAN potvrdil, že Barma by bola ochotná viesť túto organizáciu v roku 2014. Ďalej sme sa dozvedeli, že barmský prezident chce schváliť amnestiu pre vysoký počet väzňov. Pevne veríme, že budú čoskoro prepustení. Teraz si pozrieme videoposolstvo, ktoré sme dostali od pani Aung San Suu Kyi. Je to posolstvo z minulého týždňa. Je to krátky príhovor, ktorý ona mala v súvislosti s udelením Sacharovej ceny a ona povedala, že Sacharová cena pre ňu bola významná podpora. Týka sa to aj všetkých tých, ktorí sa sazovali za zlepšenie ľudskoprávnej situácie v Barme. A teraz je dáme slovo. I'm grateful for this opportunity to send a message, however brief, Ďakujem pekne za túto príležitosť. Chcem sa poďakovať Európskom parlamentu za túto príležitosť. Táto konferencia ľudské práva je veľmi dôležitá. Ľudské práva sú pre nás všetkých dôležité, pre tých, ktorí bojujú za demokraciu. Je to preto, lebo je tu vlastne nedostatok ľudských práv, čo je veľký problém a pretrváva to už dlho. Európsky parlament nám pomohol eh, v rámci tohoto boja. Všetci všetci vás, vaša podpora nám veľmi pomohla v temnej dobe, keď sme zažívali taký silný útlak a bez vás by sa nám nikdy nepodarilo vysvetliť to, čo máme teraz. Ale naša nádej nikdy neupadala. My sme mali našťastie priateľov všade na svete, mali sme tu spojencov a priateľov, ktorí boli na našej strane neoblomne. Je veľmi dôležité, to, že Sacharová cena im bola udelená práve v čase, kedy my a naše nutie pre demokraciu v Barme sme zažívali skutočne veľké problémy. Lebo sme si mysleli, že svet na nás zabudol, dalo sa, ako by sme boli sami v našom boji. Ale Sacharová cena, ktorá bola udelená nejako jednotlivcovi, ale ako niekomu, kto bojuje za ľudské práva v Barme, tak táto skutočnosť nám pripomenula, že neboli sme sami. To znamená, že nám bolo opätovne pripomenuté, že nie sme sami a na nás nebol, e, že ste nás nezabudli. Takže dovolte, aby som opätovne povedal, aká som vďačná Európskom parlamentu za všetko to, čo vykonal, preto aby naša nádej neupadala a ako som sa tešila na ten deň, kedy sa budeme môcť opätovne stretnúť ako priatelia a spojenci, kde budeme spolupracovať za lepší a šťastnejší svet. Ďakujem. Môžem povedať, že ďakujeme eh, laureáci nagrody Saharova. Mm, dovolte aby som povedal tejto príležitosti, Takže sa chcem podiekať pani Aung San Suu Kyi, že roky v zložitej situácii a počas domáceho väzenia nikdy nestratila nádej. No a táto neoblomnosť vedla k tomu, že situácia sa zmenila. To znamená, že tu sa ukázalo, že situácia sa môže zmeniť a sme veľmi radi, že naša malá skromná sacharová cena mohla tak, takto ovplyvniť situáciu a že sme mohli prispieť zlepšeniu situácii jej, ako aj tých, ktorí sa zasadzovali za jej práva. E, pani Anse Suči sa viedla veľmi skromne, povedala, že cenu nedostala ona, ale vlastne všetci tí, ktorí v Barme bojovali za zlepšenie ľudskoprávnej situácie. Nakoniec sa podarilo situáciu zlepšiť. Teraz by som chcel dať slovo zastupcovi e SVČ. Nech sa páči. Mr. Gillespie. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Boli to skutočne veľmi zaujímavé posledné mesiace v Barme. V novembri, keď sa uskutočnili voľby pred rokom, tak neboli vôbec spravodlivé, nedosahovali absolútne medzinárodné štandardy. A napriek tým nádejam, ktoré tam boli, myslím si, že každý bol do určitej miery sklamaný. Ale prešla pár mesiacov a odtedy sa situácia významným spôsobom zmenila. To znamená, že ja by som povedal, začalo sa to vtedy, keď e, prezident mal príhovor pod parlamentom a bolo to na jar a prezentoval určitú agendu, prezentoval určité body, ktoré by chcel dosiahnuť. Boli to reformy, ktoré sa týkajú aj ekonomickej oblasti a boli tam aj také veci ako lepšia ochrana ľudských práv, boj proti korupcii, a kontakty s etnickými skupinami a opozičnými stranami. Tento prejav sa usvedčil v dobe, keď my si mysleli, že bolo to povedané len tak, aby sa mohlo povedať, že to povedal, ale keď si, keď si zanalizujete tu ten príhovor, vidíte, že ako to vlastne bolo vypracované, že niekto musel prísť tým myšlienkami. Odtedy sa udiali mnohé veci a išlo to týmto istým pozitívnym smerom. Boli tu viaceré stretnutia zástupcami vedenia, zástupcami vlády. Potom tu bola zmena zákona o registrácii politických strán, potom NLD, kde boli spôvodne ešte problémy, keďže NLD nechcela uznať ústavu z roku 2008, no ale potom sa oni rozhodli, že sa chcú zúčastniť najbližších volieb, ktoré budú budúci rok a že chcú tam spolupracovať s tým opozičnými stranami. Takže toto boli zmeny na skutočne vysokej úrovni. Okrem toho sa udeli veľmi zaujímavé veci v parlamente. Tam sa zaoberajú návrhom zákona. Bol by to jeden z prvých zákonov, sa týkal toho, že by umožnil, umožnil odbory, potom to bol, bol, bol zákaz nutených prác a tak ďalej. Zároveň prezident zopakoval svoju vôľu, že chce mať konštruktívne kontakty s etnickými skupinami, s etnickými menšinami, kde, sa, kde chcú, aby sa situácia zmenšila, e, zlepšila. Takže doteraz to bol kritizovaný štát, teraz sú tu určité možnosti na zlepšenie situácie. je tu možnosť riešiť eh, vojenský konflikt, pre všetkým. v oblasti, kde žijú národnostné menšiny a etnické skupiny môžu eh, realizovať svoje požiadavky, takže vidíme, že situácia sa extrémne zlepšila. No a čo si my o tom celkovo myslíme? Podstat, musím povedať, že podstatne to prekročilo to, čo sme očakávali. Teda, teda nálada je optimistická, ale samozrejme sú tam viaceré otázky, ktoré sa týkajú kvality zmien a udržateľnosti. Čo sa týka kvality, nechcem nejakým spôsobom skreslovať alebo zmenšiť to, čo sa udialo. My si myslíme, že tá legislatíva, ktorá sa pripravuje, Myslím si, že ten zákon o odboroch je dobrý. Zdá sa, že to zodpovedá štandardom ILO, No, čo sa týka hospodárskych reforiem, tie sa zau, sústreďujú na rozvoj vidieka. Sú tam aj také veci ako poskytnutie mikroúverov pre polnospodárov. Možno by sa to malo ešte viac týkať práva na pôdu, na užívanie pôdy, prozdelenie pôdy a tak ďalej, ale možno to príde neskôr. Možno menej sa to zameriava na reformu podnikateľského sektora, ale je to do určitej miery pochopiteľné. Myslím si, že toto je mohol byť určitý začiatok a uvidíme, čo príde v dohľadnom období. Čo sa týka otázky, či je to zvrátiteľné, čo sa týka toho nového systému, ktorý funguje v rámci novej ústavy, je tu je tu vláda, parlament, armáda a to, ako my si to vysvetľujeme, je, že sa to vytvorilo na to, aby sa umožnil, umožnil kontrolovaný prechod a odzrkadľuje to záujmy vojenskej vlády. To znamená, že to by boli určité ohraničenia tých reforiem z krátkodobého hľadiska. Potom, čo sa týka samotných napätí, vidíme, že aj v rámci vlády sú napätia. To týka sa to rozsahu reforiem. Myslíme si, že nie je možné to, sa na to pozerať tak, že sú tam reformisti a takí, čo sa reformám bránia. Je tu určitý presun v takom systému, ktorý by spolupracoval so západom a je tam skupina tých, ktorí profitovali z toho starého systému. Takže toto sú tie napätia. Toto významne ovplyvní rozsah a rýchlosť reforiem v najbližších rokoch. Takže keď sa na to pozrieme realisticky, čo je možné, myslíme si, že je dôležité sledovať také veci, ktoré by potvrdili to, že tie reformy sú myselné vážne, a že sa na tom pracuje a že tie reformy budú udržateľné. Tu ide napríklad o e, významné prepustenie politických väzňov, to ich počet je vysoký. Čo týka strany NLD, oni odhadujú, že je asi 700. Niektorí dostávali nejaké... Teda sú to informácie tejto strany. My si myslíme, že ten počet je vyšší. Niekto hovorí, že 2000, Asi toľko ich nebude. Je asi 1000 až 1200. A to aj keď zarátate politických väzňov, ktorí zastupujú menšiny, takže asi 300 väzňov bolo prepustených, očakáme, že ďalšie budú prepustené v najbližších mesiacoch. Čo sa týka volieb, Pevne veríme, že tie budú slobodnejšie ako tie, ktoré sa odohrali pred rokom, roku 2010. Prezident by to chcel zabezpečiť, pevne veríme, že sa to podarí a pevne veríme, že opozičné strany vrátane NLD budú mať možnosť sa prezentovať. No a potom na záver, čo by sme si ešte veľmi želali v najbližšom pol roku, je dialog medzi vládou a SSK. A toto je veľmi dôležité pre všetky opozičné strany. Vieme, že sú dobré kontakty medzi jednotlivými poslancami, ako aj medzi vládnou stranou a opozíciou. Takže pevne veríme, že sa to pre, pretaví do niečoho, čo bude dobre zakorenené, dobre štrukturované, čo bude znamenať politický dialog o budúcnosti krajiny. Chcel by som zopakovať, že to, čo sa dosiahlo, je skutočne významné, nechceme to nejako podceňovať, ale sú tu ešte ďalšie veci, ktoré by sme eh, radi tam videli, aby sme mohli povedať, že tá kvalita zmeny je skutočne významná, a taká, ktorá by si zaslúžila určitú primeranú reakciu z našej strany. Dôležité je, aby sme my hodnotili, ako sa my tento štát potom hodnotili to náš prístup. Takže musia to byť určité benchmarky a pevne veríme, že ak budeme reagovať ak tie opatrenia tam budú, musí to byť komplexné. A najprv, samozrejme je dôležité, aby tam boli zásadné, nezvratné zmeny. To, na čom je nutné pracovať, sú kapacity to, tohoto štátu. Dôležité je vytvoriť orgán zaoberať sa ľudskými právami, a tá efektívnosť tohoto orgánu bude veľmi, súvisí, bude veľmi prepojená s tou implementáciou. Tam už uvidíme tie nedostatky. A preto bude dôležité potom pozerať sa na to, aké tam budú politika, aké budú realizovať. Podobná situácia sa týka aj samozrejme kompetencie regionálneho parlamentu, ako to, ako oni budú spolupracovať s centrálnym parlamentom. Takže vybudovanie kapacít to je niečo, čo nás znepokojuje a je to pre nás urgentná vec. To znamená, že dôležité vyslať signál, že, že ceníme si to, čo sa deje, chceli by sme, aby to siahlo ešte ďalej. Potom, čo sa týka možností, celé to rozšíriť, dôležité je poskytnúť technickú pomoc ohľadne ekonomických reforiem. To znamená, že mohla by tam viac pôsobiť Svetová banka MMF, takže situácia sa zlepšuje, nás to teší. Samozrejme je dôležitejšie ďalej, aby sme videli, že to myslia vážne. Očakávam, že to sa udeje a potom na to budeme reagovať príslušným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem bardzo panu Ďakujeme pán Gillespie. teraz by som poprosil poprosil pani Golat, aby sa veľa slova. Thank you very much. Um, I just... Ďakujem. Rada by som povedala, že náš riaditeľ, pán Jankve, by tu rád dnes bol, ale ospadlňuje sa momentálne je práve v Ázii. Poprosil ma, aby som vám prečítala za neho túto správu. Je to jeho posolstvo, jeho vlastnými slovami. Hoci som väčšinu svojho profesionálneho sveta strávil pozorovaním vývoja v Barme, až nedávno som sa vrátil vo svojho vôbec prvého výletu e, do Barmy. Tento, táto návšteva bola súkromná. Pre prezident uh, e, Tencent oznámil, že exilanti sa môžu vrátiť. A tak som mohol vidieť miesta, ktoré som predtým videl len ako dieťa. Chcel som sa stretnúť s každým, kto bol ochotný, s vládou, so zastupcami desiatich politických strán a Národnej ligy pre demokraciu. Počas mojej návštevy som zistil, že politická atmosféra je oveľa optimistickejšia, než som očakával. Ľudia, politici i ľudia sa e, zdá sa menej boja bolo tu tiež mnoho skepse, pokiaľ ide o voľby novej vlády až do júla tohto roku. Tiež som bol skeptický a prekvapený a prekvapený inauguračným prejavom v marci, pokiaľ ide o pozbudivú reformnú agendu. Ale odtedy sa veci zdá sa nehýbali. A zase v auguste sa veci začali hýbať. Predsedan sa stretol s Aung San Suu Kyi povedal, že exilanti sa môžu vrátiť do krajiny. A vláda ohlasila mierové rozhovory s etnickými skupinami. Prezident e, zvrátil rozhodnutie o e, priehrade Miocone. Postup e, parlamentných rozhovorov bol zverejnený. Množstvo vecí okolo národného zmierenia sa diskutovalo amnestie politických väzňov, aj nukleárne programy. Tedy ktoré by e, predtým boli nemysliteľné pri predošlých režimoch. Nové, nový pracovný zákon bol prijatý a politickí väzni niektorí boli prepustení. Vláda potom e, zrevidovala volebné e, zákony, aby sa NLD mohlo zaregistrovať a to sa aj zaregistrovalo ako politická strana a v roku 2015 bude kandidovať vo voľbách a Aung San Suu Kyi tiež navrhla že by mohla byť kandidátkou e, vo voľbách, ktoré sa e, udejú budúci rok. Nemôžem hovoriť za každého na ulici, ale mám pocit, že ľudia majú pocit, že veci sa zmenili. Pokiaľ ide o etnický konflikt, väčšina ľudia, barmčania, aj medzinárodné spoločenstvo si stále myslia, že etnický pro, pro, problém je periferálnym a myslia si, že ako náhle budeme mať v Barme demokraciu, veci sa budú tak vyriešiť to jednoducho ale nie je pravda. Problém e, vznikol v oblasti e, demokracie, potom Barma prišla o demokraciu, pretože ne, e, generál Nevin nedokázal sa zmieriť so spôsobom, akým demokraticky zvolená vláda sa snažila vyriešiť problém pozmenením ústavy. Možným krokom vpred by boli, boli byť ustanovenia záko- e, ústavy z roku 2008, kde sa povolujú štátne, e, štátne legislatívy a vlády. Mandát týchto inštitúcií je limitovaný, ale je to jediná konštitú- je ústava, ktorá sa snaží e, riešiť problém vnútorného seba určenia, ktoré etnické štáty zastávali od nezávislosti 1984. Tento mandát by sa dal rozšíriť čo by umožnilo decentralizačnú politiku. Ľudia, s ktorými som sa stretol, mali mnoho obáv, pokiaľ ide o schopnosť vlády e, plniť e, prísľuby, pretože stará, stará mašinéria ešte funguje. Uči, minimálne na niektorých úrovniach sú zmeny, takže čo by medzinárodné spoločenstvo mohlo urobiť, vrátane vás, poslancov? Mohli by ste vašu podporu nasmerovať zlepšeniu kapacity týchto objavujúcich sa inštitúcií. Prezident tvrdí, že sa zodpoveda pred ústavu, takže my by sme ho mali podporovať, aby naozaj splnil svoje povinnosti voči ústave, aby praktizoval právny štát a nie len právo e, armády tak takisto zástupcovia, ktorí boli zvolení ľuďmi, by sa mali zodpovedať týmto ľuďom. Politické strany tiež by mali byť demokratické v štruktúre i politikách. Mali by sme im pomôcť zlepšiť ich kapacity, navrhovať legislatívu a prezentovať vízie profesionálnejší musia byť aj štátni úradníci pri výkone služieb, aby slúžili verejnosti, nie aby sa skláňali pred autokratickými vodcami. Inými slovami, namiesto toho, aby sme čakali na barmu, kým sa stane demokratickou, kým budeme chodať. A mali by sme využiť akékoľvek možnosti sa, sa na, načatajú, aby sme demokratické ideálie prax vykonávali, aby boli inštitucionálne a nezvrátiteľné. ak má byť Barma ideálnou demokratickou krajinou, možno sa tam nedostane na základe vízii o ideálnej demokracii, ale ak porovnáme to, čo sa deje v Barme teraz s tým, čo sa dialo pred 6 mesiacmi, určite musíme skonštatovať, že veci sa menia. Ďakujem pani Sara Kolen. Jednoče... Ďakujeme. A ďakujeme tiež vašemu šéfovi, ktorý nám posunul vašu, jeho posolstvo. Už sme dlho v tom, tejto miestnosti nepočuli pozitívne e, správy k barme, ale teraz obaja rečníci e, predostreli e, k tejto téme optimizmus a k zmenám, ktoré sa tam dejú. A myslím si, že to je dobrý vývoj. A teraz samozrejme ide o to, aby tento, tento pozitívny vývoj zas aj zostal. Veľvyslanec e, Barmi je tu tiež prítomný. Možno vy by ste chceli k tomuto budú programu čo si povedať? Taký henčí, więc... E, e, Ak si to neželáte, nemusíte samozrejme prehovoriť. Možno by ste mohli vy zhrnúť, pán Gillespie, alebo váš kolega, zhrnte našu di- diskusiu. Uh... Moja skúsenosť e, skúsenosti e, s byrokratmi z Myanmaru by určite nesmerovala k tomu, že by neboli aktívni a mali záujem. Mali sme tu výborných troch e, veľvyslancov tu v Bruseli, jeden z nich je teraz ministrom zahraničných vecí. Pred niekoľkými rokmi sme mali veľmi e, diskrétne dialógy s, e, s e, predstaviteľmi administratívy o redukcii, zniž, znížení chudoby a naozaj kvalita týchto ľudí s veľmi dobrým vzdelaním z európskych, australských, e, amerických univerzít s veľkou snahou urobiť, čo len môžu vzhľadom na zložité podmienky. Zatiaľ, čo teda tu máme kapacitný problém, musím povedať, že ak môžeme po- pomôcť nástrojmi, ktoré máme, tak títo úradníci môžu naozaj dobre pokročiť pri e, vývoji krajín. Takže pokiaľ ide udržateľnosť, bolo bude, bude veľmi dôležité pre reformy, aby sa ukázalo, že dokážu uh, zlepšiť veci, veci. A to je opätovne niečo, na čo tu veľmi myslíme, čo sa teda dá urobiť k zlepšeniu. Pre nás však lepšie, lepšie, lepšie zapojenie IFE, aby bolo lepšie v budúcnosti. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Ambassador. Ďakujeme, pán veľvyslanec. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o eh, môjho kolega, ktorý má oveľa viac vedomostí, pán Gillespie vie oveľa viac o Barme, ja som v tejto krajine som nikdy nebol, pretože nikdy tu nebola možnosť Môj princíp je necestovať, ak sa tomu môžem vyhnúť. Čo má represívny charakter. Súhlasil by som však s pánom Gillespie, že sú tu pozitívne vývojové trendy a dúfame, že budú v prvej polovici budúceho roku budeme mať prvé kontakty s novovytvorenou komisiou pre ľudské práva. Ešte stále vieme o nej len málo. Myslím si však, že sa pozeráme na možnosti smerom k tomu, ako podporiť e, zmeny, ktoré sa naznačujú, ale na to je treba mať jasné politické signály, ktoré dúfam pri budúcich misiách do re- regiónu budú plniť svoje cely. Uvidíme aj, aký je výsledok návštevy pani Clintonovej tento týždeň. Myslím si, že to by mohol byť, mohlo mať e, vedľajšie účinky aj na prístup Európy. V nedávnej dobe, viete, sa e, v New Yorku skutočno zasadnutie tzv. tretieho výboru OSN v New Yorku. Takisto sme prijali uznesenie Barme. Avšak Bolo to výrazne modifikované e, a uspôsobené na zmenené okolnosti. Myslím si však, že záverom v každom prípade je e, podobné konštatovanie ako to, čo povedal vysoký komisár Pile, že, že veľká časť vecí musí byť ešte dovršená. Vítame signály, ale potrebujeme vidieť stály pohyb a verím, že na našej strane budeme robiť všetko preto, aby sme tomuto pohybu čo najviac pomohli. Na druhej strane nerobím si ilúzie na základe skúseností e, s ďalšími juhoazijskými krajinami, že je to veľmi ťažké získať záväzky, záväzné prísluby, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť ľudských práv, zapájať sa do zmysluplných diskusí a do konštruktívnych záväzkov z ich strany. To nie je nikdy ľahká vec. Viete, že máme množstvo dialogov k ľudským právam e, s Indonéziou, Kambodžou, Laosom, Vietnamom, čo skoro začneme v januári aj s nimi, ale ale z tejto fázy k skutočným zmenám, nuž to je hneď vec iná. Závisí to do určitej miery od vôle tých, vôle tých, ktorí sú pri moci, či sú pripravení na politické zmeny, respekt, rešpektovanie ľudských práv nemožno vnímať len ako hodnotu, ako takú, ale aj ako súčasť širšej agendy rozvoja daných krajín ich smerom k modernite a v zodpovednejšej forme e, vlády, ktorá preberá zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujeme. Nuž, milí kolegovia, myslím si, že po týchto informáciách e, e, máme presvedčenie, že nejde len o osamelé pozitívne správy, ale o to, že tieto dobré vývojové tendencie, aby sa neustále e, pokračovali, aby neboli kroky späť. Vieme, že terajší mocipáni v Barme sú za transformačný proces Máme skúsenosti takýmto procesom aj v Polsku. Vieme, že nie je ľahké takúto, takýto poli- spoločenský proces z, uviesť. Je to zložité, ale myslím si, že je tu dobrá nádej, dobré znaky toho, že terajší moci páni v Barme tento proces zrealizujú dobre, veď ide o hĺbkové zmeny. Myslím si, že to je dobrá správa. List, ktorý, sme tu, ktorý nám tu kolegyňa prečítala od pána Yang Hueho, nám dáva nádej, že sa aj na migrantov myslí. Aj to nám dáva nádej. Chcem všetkým poďakovať, všetkým hosťom, ktorí sa prihlásili o slovo na našej rannej časti zasadnutia, aj za prezentáciu správ, za vaše odborné znalosti, aj zástupcovia zahraničnej služby, komisii i rade. Teraz máme obednú prestávku do 15. hodiny. O 15. pokračujeme opätovne v našom stretnutí výmenou názorov s pánom Popovským na tému Európskeho fondu pre podporu demokracie. Ďakujem. Do 15. hodiny.